legislatívu, hlavne chartu základných práv. No a ďalšia to je bod, ktorý sa uvesnil na záver. Chceme sa dohodnúť na detálnom kompromisnom riešení, čo sa týka vykonávacích a implementačných aktov. Rada od začiatku chcela článok 6 odsek 4 parlamenta proti tomu chcel skôr vykonávacie doložky, hlavne a teda po osobitnom zasadnutí na túto tému Rada, Komisia a Parlament sa na poslednom trialógu dohodli technické testovacie technických testovacích eh, postupoch eh, spracovaniu osobných údajov, ako aj na technických eh, požiadavkách a testovacích postupoch pre zaistenie toho, aby neprišlo k výmene údajov medzi ekosystémom na palube vozidla a ostatnými systémami. No a ja by som tu ešte rád chcel poďakovať tieňovým spravodajcom Líbe aj tým, ktorí sa zúčastňovali trialógu a sekretariátu, ktorí nám veľmi pomohli. Ďakujem pekne všetkým. Ďakujem pekne, Axel. Ďalší bod je Europol. Uskutočnil sa trialog 8. decembra a keďže spravodajca Diaz de Mera tu nie je, tak požiadal, aby som informovala výbor o tomto, no počas tohto trialógu sa hovorilo o nasledujúcich témach postup eh, pre výkonného riaditeľa a parlamentnú kontrolu. Obidve témy sú centre pozornosti ako Európsky parlament a národné parlamenty mohli kontrolovať prácu tejto agentúry. Je to otázka demokratickej zodpovednosti a preto um, je pre tento parlament vymoriadne dôležitá. Vo väčšine tém sa veľa hovorilo s troma inštitúcií. Ja mi bez um, viditeľného kompromisu, ale pre spravodajcov, tieňových spravodajcov je jasné, že nová, nové nariadenie Európele musí mať veľké silné ustanovenia, čo sa týka úlohy Európskeho parlamentu, kontrole práce Európou. Ďalší trialóg sa uskutoční vo februári a bude sa sústrediť na niektoré aspekty ustanovení o ochrane údajov, redňa o Europole. Takže toľko na informáciu o stave niektorých tematických okruhov. No a teraz prejdeme k hlasovaniu. We need the voting card of... Viete, uh, potrebovate hlasovacie kartičky, kolegyne, kolegovia, dúfam, že všetci ich máte. No, situácia v Stredomori a potreba holistického prístupu k migrácii. Toto je hlasovanie, ako viete. To nadvezuje na našu otázku na ústne zodpovedanie, o ktorej sa v novembri hlasovala na Libe. Diskusia s komisiou radou, ktorá sa uskutočnila na plenárnom zasadnutí 25. novembra. Ďakujem skupinám eh, za ich prácu a ich spoločným snahám aj z dohodu. Takže budeme hlasovať. Len jedno hlasovanie sa uskutoční. Takže prosím, otvoríme hlasovanie, budeme hlasovať elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Okay, I... Hlasovanie je ukončené. sedem za, 4 proti. 6 sa zdržali, takže gratulujem. Gratulujem všetkým. A ďakujem všetkým za prácu. A ďalším bodom programu je Európska agentúra školenie No a požiadam kolegu pána Albrechta, aby sa ujal predsedníctva, pretože ja budem musieť po tomto bode odísť, kde som spravodajkyňa. Ďakujem pekne za vašu spoluprácu. Dear colleagues, we... Kolegovia, budeme sa venovať bodu 7, agentúra EÚ pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva CEPOL. Kinka Gali spravodajkyňou. A ide o návrh správy a výmenu názorov, tiež o rozhodnutí, kedy sa Pozmeňovacie návrhy deadline je 8. januára 2015. 5. februára potom bude analýza pozmeňovacích návrhov. Teraz preberá slovo spravodajkynia pani Kinga Gál. Ako sme už povedali, CEPOL je agentúra, ktorá poskytuje odbornú prípravu v policajnej oblasti. Nejde o tra- tradičnú agentúru, Ide o sieť policajných akadémií, ktoré sa zúčastňujú takého typu odborného vzdelávania a prípravy. Potrebujeme túto prípravu, pretože je veľa policajných dôstojníkov, ktorí ešte nie sú uh, dostatočne informovaní o celosvetových nástrojoch, ktoré sa používajú v tejto oblasti a táto odborná príprava má slúžiť na to, aby sa odstránili tie rozdiely eh, medzi teóriou a praxou. Pridaná hodnota CEPOLu je práve rentabilita a dobre pre rozdelenie zodpovednosti, ako aj spolupráca policajných akadémií, lepšia identifikácia potrieb vzdelávania na európskej úrovni súčasné nariadenie umožňuje zmodernizovať e, právny základ CEPOLu a, a adaptuje sa zmenám vychádzajúcich z Lisabonskej zmluvy. Aplikácia programov v oblasti odbornej prípravy e, v tomto prípade Európsky parlament už viackrát žiadalo túto modernizáciu právneho základu a ja oceňujem e, Navrhovaný legislatívny rámec to CEPOLu umožní, aby správne aplikoval, a realizoval tie vzdelávacie programy a takto aj poskytne odbornú prípravu všetkým európskym policajným zložkám. A, ale zároveň štruktúra CEPOLu ako taká sa nebude modifikovať. Európsky parlament zaujal rozhodné stanovisko a podporil uchovanie e, existencie CEPOLu ako pilieru Európskej únie a tiež podporujeme CEPOL, aby mohol prispieť k vytvoreniu kultúry alebo policajnej, spoločnej policajnej mentality v členských štátoch, aby spôsoby práce policajných jednotiek boli všade rovnaké. CEPOL nemá dostatok zdrojov, a tak ich musí lepšie koordinovať a sústrediť. A tiež je dôležité podporiť koordinačnú úlohu a podporu CEPOLu Predložila som niekoľko pozmeňovacích návrhov a budem ďakovať a ďakujem aj sekretariatu za to, že mi e, pomohol pri tejto práci, aby sme zdôraznili tie základné princípy a zabezpečili účinnosť a efektívnosť CEPOL. Tie e, obmedzené zdroje sa musia sústrediť do dobre zadefinovaných oblastí, aby sa neprekrývalo alebo neduplikovalo to, čo sa robí v členských štátoch Tiež je veľmi dôležité, dámy a páni, aby sme mali lepšiu koordináciu, ktorá bude účinnejšia medzi jednotlivými agentúrami, aby sme mohli zdieľať tie existujúce obmedzené zdroje a aby sme lepšie využili synergie a zabránili prekrývaniu. CEPOL je jediná špecializovaná organizácia na odbornú prípravu, tak to by malo napomôcť EÚ zaformulovať priority v oblasti odbornej prípravy. Stoja pred nami nové úlohy a teda potrebujeme aj dostatočné financovanie pre aktivity CEPOLu. Ale rozpočet bohužiaľ nie je na výške ambícií, ktoré sú stále vyššie a ciele stále náročnejšie. CEPOL by mal vytvárať e, nové spôsoby odbornej prípravy a realizovať ich. To by všetko objasnilo mandát aj úlohy CEPOLu. V tomto zmysle sme predložili niekoľko pozmeňovacích návrhov. Tiež je veľmi dôležité posilniť účinnosť a účtovníctvo a e, tiež e, reporting tejto agentúry je potrebné aby táto agentúra bola schopná účinne poskytovať odbornú prípravu, nie len ju organizovať. Na to všetko tie zdroje sa musia sústrediť do dobre e, definovaných tematických oblastí, ktorých je možno síce menej, ale budú mať väčšiu pridanú hodnotu. Toto sú e, v zásade tie hlavné myšlienky pozmeňovacích návrhov. Samozrejme, Oceňujem to, že môžem naďalej spolupracovať s tieňovými spravodajcami. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Ďakujeme, pani Gál. Je tu jedna žiadosť o slovo. Hneď vám dám slovo, pani Wikström. Ale samozrejme, ak by chceli aj ostatní, nech sa páči. Ďakujem spravodajkyni za jej prácu a súhlasím s ňou že potrebujeme viacej odvolávok na európske hodnoty. Európska perspektíva je veľmi dôležitá, ja, ju plne podporujem a tiež treba podporovať otázku ochrany e, ľudských práv. To musí byť prierezová vec v celom tomto texte, preto som aj predložila pozmeňovací návrh číslo 7 V agentúre sme dostali od nich veľa informácií, rovnako ako spravodajkyňa mm, poukázala na tento bod. Áno, treba zintenzívniť spoluprácu s členskými štátmi, bez toho, aby sa zbytočne zdvojovali činnosti a prekrývali. Tiež súhlasím so spravodajkyňou, že k novým, keďže CEPOL bude mať nové úlohy a kompetencie, tak by mal mať navýšený rozpočet a samozrejme Tie obmedzené financie treba využiť lepšie a ja ale naďalej som za to, že by sa tieto agentúry, agentúra SEPOL a Europol mali zlučiť alebo minimálne by mali mať sídlo v jednom meste a vyzývam komisiu, aby nám už konečne povedala, aký bude rozpočtový dopad toho, že CEPOL bude v Budapešti a nie v Hágu vedľa Europolu. Ja chcem jasné, konkrétne čísla. A prečo spravodajkyňa chce odstrániť pozmeňovacie návrhy 8 a 9? Podľa mňa odborná príprava je veľmi dôležitá e, a je potrebné ju poskytovať všetkým policajným zložkám. Nechápem číslo 12 spoločný vedecký výskum spravodajkyňa pozmenila text a použila e, slovičko may na miesto shall, teda e, ten podmiňovací spôsob a to uberá silu a dôraznosť tomuto textu. Musíme zabezpečiť to, aby sa v EÚ e, lepšie realizovala spolupráca policajných a justičných zložiek a treba prispôsobiť texty našim hodnotám, napríklad racionalizovať ľudské práva v cieľoch a úlohách agentúry a treba brať do úvahy aj odbornú prípravu súvislosti so smernicou o obetiach. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Už nikto viacej sa nechce vyjadriť, tak dám slovo Európskej komisii, ktorá je tu zastúpená. Ďakujem. Úprimne povedané, nemám čo dodať k tomu, čo tu už padlo. Minulý mesiac sme už uviedli túto správu e, vo výbore ďakujeme a gratulujeme spravodajkyni k jej práci. Zaznamenali sme si jej poznámky rovnako ako e, ďalšie vystúpenia. Ďakujeme, hovorí pán predsedajúci. Znovu má slovo spravodajkynia pani Kinga Gál. Ďakujem pekne. Cecília, ďakujem za tvoj prístup, ktorý vychádza zo spolupráce Predložila som eh, pozmeňovacie návrhy 8 a 9. aby sme mali účinnejší CEPOL, pretože tie zdroje a prostriedky sú obmedzené a preto ich treba minúť na konkrétne oblasti, aspekty, ktoré prinesú maximálnu európsku pridanú hodnotu, aby sme sa sústredili na kvalitné, atraktívne projekty a to isté platí aj pre číslo 9. Pokiaľ ide o číslo 12, áno, mohli by sme diskutovať o tom, či treba použiť v tomto prípade podmeňovací spôsob alebo nie, ale nie je to veľký problém a určite sa dohodneme. Ale v každom prípade, či CEPOL má byť vedľa Europolu, ja si myslím, že táto diskusia je prekonaná, ale vy máte samozrejme právo položiť otázku Európskej komisii. A dúfam, že aj naďalej bude dobrá spolupráca pri príprave tohto textu. Ešte procedurálna otázka, pani Wikström. Naozaj je veľmi zvláštne, že komisia dáva takúto odpoveď na veľmi presnú otázku. Ja chcem presné, konkrétne čísla, koľko bude stáť presun Cepolu do Budapešti a to, že nebude v Hágu. A komisia mi na to vôbec neodpovedá. Nie, že by to nevedeli, ale je to jednoducho nedostatok rešpektu, je to neslušné. Ja som povedala veľmi, ja som položila veľmi kládnu, veľmi jasnú otázku, veľmi presnú otázku. Komisia, mohli by ste odpovedať, prosím, na túto presnú otázku? Ospravedlňujem sa Samozrejme, že budeme odpovedať, a to veľmi správne a veľmi jasne, na otázku, ktorú ste mi položili. To je to, čo môžem teraz povedať. Zaznamenali sme si túto otázku, nielen žiadosť spolu zákonodárcu o návrhu nariadenia, ale aj tu, že je tu žiadosť o informácie o presune e, z Hágu do Budapešti. Samozrejme dáme vám presnú odpoveď. Táto otázka už padla na poslednej schôdzi Libe. Samozrejme, nebojte sa, budeme vám odpovedať a ja sa ešte raz ospravedlňujem, ak som e, vystúpila alebo som vyzerala, e, že moja odpoveď vás neberie do úvahy, pani Holman. Možno by som vám mohla eh, poreferovať, ak to vyzerá momentálne, jeden z eh, rozhodovateľov eh, v prospech Maďarska bol ten, že Maďarsko povedalo, že prevezi, prevezme z dlhodobého hľadiska veľkú časť nákladov, napríklad na budovu a údržba podobne, pričom v Hágu Holandsko prijavilo nulovú ochotu týmto smerom A tým teda samozrejme pre CEPOL sa náklady pre Maďarsko e, ukazujú značne priaznivejšie než v prípade Hágu. Okrem toho v Hágu by teda bola potrebná dodatočná budova. E, komisia pôvodne si myslela, že sa to pridruží k Europolu, a z bezpečnostného statutu Europolu aj, aj, aj, aj e, pomerov, e, pokiaľ ide o miestnosti, sa to ukázalo ako nerealizovateľné. Takže okrem toho by bolo uh, treba dodatočnú budovu, uh, tá v momente, v momente vtedy ani nebola uh, k dispozícii a potom teda uh, rada sa rozhodla, presunieme to teda do Maďarska, potrebujeme tu na teraz nejaké riešenie a čo bude o 10 rokov, o tom rozhodneme o 10 rokov. OK, um, I think that we will send the request non, nevertheless. Takže túto požiadavku predsa len eh, by sme zopakovali na komisiu, aby nám odpovedala eh, eh, včas. A myslím, že sme sa teraz dostali na koniec tejto diskusie a dovolte mi, aby som ešte raz zopakoval že pokiaľ ide o návrh správy, lehota na pozmeňovacie návrhy je 12. január obed a 5. februára sa bude teda o tomto hlasovať. Ďakujem, prejdeme k ďalšiemu bodu programu. 27. novembra 2013 komisia zverejnila e, návrh smernice e, týkajúcej sa právnej pomoci pre podozrivé alebo obvinené osoby pozbudené, e, pozbavené osobnej slobody a e, právnej pomoci v konaní o európskom zatýkači. Je to z druhého balíčka procedurálnych práv, e, ktoré majú posilňovať procedurálne e, práva ľudí pozbavených osobnej slobody. Spravodajcom je pán De Jong. Už v marci svoj návrh vytvoril Rada začala pracovať, ale ešte neprijala svoj všeobecný prístup. Pán De Jong bol potvrdený ako spravodajca preto tému aj e, po voľbách. Chcem len pripomenúť, že 11. Novem... novembra budeme mať e, e, veľmi zaujímavý hearing na túto tému. Uh, now Dennis de Jong to, teda to už bolo. No a teraz už chcem udeliť e, e, slovo pánovi spravodajcovi, ak je teda pripravený. Uh, Ďakujem pekne, Jan. Ospravedlňujem sa, že e, som tu ešte niečo konzultoval. Takže správa o právnej pomoci. Myslím, že sa musím vrátiť e, trošku e, vzad e, k tomu, ako som sa dostal k mojej správe. To bude dôležitejšie, než spomínať všetky tie detaily pozmeňovacích návrhov. Myslím, že keď budete konzultovať ministerstva spravodlivosti alebo policajné orgány v Európe, mnohé z nich povedia, že sú veľmi eh, spokojné s európskym zatýkacím rozkazom, pretože dostávajú rýchle výsledky a to je to, čo všetci chceme. Chceme, aby vo všeobecnosti eh, jednoducho sa zohľadňovali eh, zločiny, aby sa zjednodušovali takéto postupy, ale prístup teda policajných orgánov, to, že chcú mať viac výsledkov, vyššiu mieru kooperácie, tomu neprechádzalo to, čo by ste očakávali, nejaký typ e, katalógu procedurálnych e, práv. Teraz tu máme takúto cestnú mapu pre procedurálne práva, ale to je dlhý proces, e, postupuje pomaly a zároveň vieme, poznáme veľa príkladov ľudí, ktorí podľa európskeho zaťkacieho rozkazu eh, boli žiadanými osobami, ale napríklad nedostali právnika, alebo ak to bol právnik, eh, nehovoril ich jazykom, alebo ak hovorili ich jazykom, tak to bol právnik, ktorého si nemohli dovoliť zaplatiť každom prípade postupne sa snažíme za, e, e, vyplňať tie medzery, ktoré tam existujú, ale zatiaľ tam nie sú e, skutočne žiadne záruky pre tých, ktorí sú teda žiadanými osobami podľa aplikácieho rozkazu. A z môjho názoru toto bol nesprávny prístup už od začiatku zo strany všetkých európskych inštitúcií dokopy. Myslím, že Európsky parlament bol vtedy najmenej spokojný s tou situáciou. Uh, No ale nespochybnili sme to napokon a E, čo potrebujeme je duálny prístup. Na jednej strane hovoríme, že chceme čo najrychlejšie procedurálne práva urýchliť. Samozrejme, to bude závisieť od návrhov zo strany komisie a rady, aby s nami spolupracovala. A zároveň e, počas minulého volebného obdobia sme mali e, tiež veľmi kritický pohľad na to, ako funguje európsky zatýkač. Mali sme veľa správ na túto tému, žiadali sme dodatočné ochrany, nič sa však neudialo v tejto sfére zatiaľ. Možno niečo príde, ale nepočul som ešte o žiadnych krokoch týmto smerom. To znamená, že je tu ešte väčší tlak na procedurálne e, e, nejaké ochrany, ktoré by sa mali vytvoriť čo najrychlejšie a aby boli úplné, aby neboli fragmentované. Takže toto treba mať na pamäti a na základe tohto som začal s mojou správou. Nie som e, spokojný s takouto fragmentovanou povahou, ale už to tak raz je. Ale keď začneme realizovať túto e, e, cestnú mapu, a budeme sa zaberať právnou pomocou, budeme tu mať odporúčanie aj smernicu, teda ne, nezáväzné odporúčanie, tak potom sa to stane ešte väčším problémom. Celá táto štruktúra ktorú tu chceme vytvoriť okolo procedurálnych práv. Budú tu chýba dodatočné záruky. Preto som si myslel, že by bolo vhodné, keby sme aspoň zabezpečili tie najnotnejšie eh, body, eh, teraz stanoví, či niekto má eh, právo na právnu pomoc. To by malo byť, tieto najdôležitejšie body by mali byť v smernici. Napríklad kritéria, kedy niekto eh, má na to právo, nemali by sa tam príliš špecifikovať, ale mali by tam byť vložené. Takže určité základné ochranné eh, prvky by teda mali byť spomenuté už v smernici, aby sme mohli ľuďom povedať, toto sú vaše eh, práva. Ja nie som teraz za takýto fragmentatívny prístup e, ako taký, ale zároveň treba tiež zohľadniť, že sme prijali e, smernicu o prístupe e, k právnikovi, že sme zohľadnili túto požiadavku mať právnika a že právna pomoc sa nedá oddeliť od tohto práva. Takže môj eh, celkový eh, základný princíp eh, vo všetkých pozmeňovacích návrhoch bol menej fragmentácie. Ak uznávame právo na prístup k právnikovi, nemôžeme povedať, že tí, ktorí nemajú prostriedky si ho zaplatiť, sú vyňatí z tohto práva. A takýto je prístup komisie komisia znižuje e, e, právo na právnu pomoc v porovnaní s právom na e, právnika, takže preto v mojej správe zachádzam ďalej a hovorím, že by sme mali mať čo najmenej fragmentácie a teda E, som za ten prístup. Ak je tu právo na právnika, tak by tu, mala byť tiež, tak by tu malo byť tiež aj právo na právnu pomoc. E, pritom hovorím, že plne rešpektujem rozdiely v členských štátoch, pokiaľ ide o úroveň a mieru právnej pomoci, pokiaľ môžeme vôbec hovoriť o určitom type teda e, nejakého právnika, tak mal by, mal by to byť naozajstný právnik, naozajstný advokát, nie e, e, niekto, kto ešte len e, študuje v tejto sfere. Takže sú tu rozdiely v jednotlivých členských štátoch, rozdiely v nákladoch, to rešpektujem, ale aspoň by sme tu mali mať nejaké všeobecné princípy na úrovni smernice, pokiaľ ide o kritériá, ktoré opravňujú na právnu pomoc, ale aj k ďalším prvkom. Na rade myslím zatiaľ Eh, sa eh, táto téma nedostala príliš ďaleko. Možno eh, sa to zrýchli v budúcich mesiacoch, dúfam aspoň. Naozaj členské štáty sa aj dosť zdráhajú. Ak chcete európsky zatýkací príkaz, tak pretože to je efektívne opatrenie a už e, e, ste zdržiavali diskusiu o procedurálnych právach tak eh, prosím, začnite aspoň rýchlo eh, konať a eh, uznajte plné právo na právnu pomoc, tak ako som to robil v mojej správe. Taká to by mala byť naša reakcia. Takže ďakujem, teším sa na, za, na vaše reakcie. Nemali sme sa tu s tými spravodajcami vopred, ale myslím si, že Eh, ja som, ja som chcel, aby sme zistili, kto eh, sa kde nachádza, v akej pozícii pomocou pozmeňovacích návrhov a potom sa budeme eh, tak dlho stretávať, ako bude možné, aby sme vytvorili nejaké kompromisy. Ďakujem pani Sipelt z Argentíny. A prosím, hláste sa ďalej. A teraz má slovo pani Sepel ako prvá. Ďakujem pekne, Denis už spomenul veľa bodov a preto sa obmedzím iba na niektoré. Môj dojem práve pri tomto druhom balíčku e, procedurálnych práv je, že komisia pri svojich návrhoch už samu seba veľmi obmedzila. To platí pre všetky tri e, postupy. Mne by sme si tu želali širší prístup, e, obzvlášť pokiaľ ide o deti a ešte sme tam chceli zahrnúť aj iné skupiny osôb. Takže návrh komisie e, zaostáva dosť ďaleko za tým, čo by sme boli očakávali a naozaj právo na právnika e, by malo byť e, dostatočne zabezpečené. Preto podporujem do veľkej miery v tom, čo dnes navrhuje. Ďakujem mu za jeho prácu, aj keď predtým nebolo stretnutie tiež spravodajcov. spravodajcov teraz, ale v minulom volebnom období sme e, mali takúto výmenu názorov. Vo všeobecnosti si myslím, že e, tu by nemalo byť len právo na všeobecnú pomoc e, s nákladmi na proces, ale ešte aj ďalšie zábezpeky a musí to byť naozaj spomenuté v smernici a nie v odporúčaní, pretože to si potom vieme predstaviť, čo by na európskej úrovni z toho vzýšlo. Tiež potrebujeme minimálne požiadavky týkať sa efektivity a kvality uh, uh, takýchto uh, procedurálnych práv a potom aj tie vlastné želania by sa mali zohľadniť pri takejto právnej pomoci, pretože dôvera je tu potrebná, to je tiež súčasťou efektivity a kvality právnej pomoci. Aj časový rámec je dôležitý Úpravy sú tu tiež veľmi odlišné, ale právna pomoc e, je potrebná e, teda od e, toho momentu, kedy sme obvinení z nejakého trestného činu a nie až niekedy neskôr. To treba tiež zabezpečiť, aby pomoc bola potom k dispozícii až do konca teda celého procesu a možnosť eventuálneho, eventuálnej náhrady nákladov. Tu musíme e, dať pozor na to, aby sa to formulovalo tak, že nikto e, z, zo strachu, že bude musieť potom neskôr zaplatiť to, na čo nemá, aby ne, neprijal takúto pomoc. Uh, Myslím si, že zo strany všetkých e, tieňových spravodajcov ešte e, budú nejaké pozmeňovacie návrhy, ale dúfam, že naďalej budeme spolupracovať veľmi konštruktívne so všetkými spravodajcami, aby sme e, tu napokon mali veľmi silnú pozíciu voči komisii a obzvlášť voči rade. Ďakujem. Ďakujem prehliadol som, že e, e, pani Vecula od začiatku žiadala o slovo, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. E, som tieňou spravodajkňou našej skupiny za túto správu. V prvom rade ďakujem spravodajcovi Denisovi de Jongovi Eh, za jeho prácu na túto tému. Preči, preštudovala som si jeho pozmeňovacie návrhy starostlivo. Ešte zatiaľ sme nemali stretnutie tieňových spravodajcov. Teším sa na ďalšiu um, diskusiu v rámci neho s ostatnými kolegami tieňovými spravodajcami. Mám pár predbežných uh, prípomienok. Eh, Zámerom eh, spravodajcu bolo rozšíriť eh, rozsah pôsobnosti tohto návrhu. Myslím, že to ide správnym smerom. Avšak bola by som veľmi opatrná v budúcich rokovaniach, aby sme mali naozaj proporčný a vyvážený návrh. V tomto návrhu správy chce spravodajca rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice. Na jednej strane E, e, rozširuje poskytovanie právnej e, pomoci. Zároveň chce, aby sa to vzťahovalo na všetky obvinené osoby, nielen teda tie, ktorým je odňatá sloboda. Myslím, že by bolo treba zdôrazniť, aby sme nezachádzali príliš ďaleko. Chceme vytvoriť minimálne štandardy pre procedurálne práv, nechcem posilniť, chceme posilniť teda právnu e, istotu pre e, občanov, chceme zabezpečiť prístup k spravodlivosti, ale nie je na nás, aby sme vytvorili e, systém E, ktorý by bol príliš e, obmedzujúci pre členské štáty. Chápem e, zámer nášho spravodajcu, ale chcela by som nás vyzvať, aby sme boli realistickí, aby sme príliš neobmedzovali suverenitu členských štátov. Pridržajme sa našej misie, nášho cieľa a nesnažme sa príliš vyhrocovať veci teda voči rade. Spravodajca e, chce zabezpečiť kvalitu e, služby, pokiaľ ide o právnu pomoc. S týmto princípom súhlasím, avšak e, by sme nemali zachádzať nad rámec toho, čo je nutné a proporčné. Po druhé, spravodajca si želá nemať tu odkaz na zbieranie údajov, vrátne prípadov, kde sa žiada právna pomoc a kde teda toto právo sa eh, nevyužilo. Chcela by som tu ponechať takúto, eh, takýto odkaz. Toto je veľmi dôležité eh, ustanovenie, aby sa dalo zhodnotiť, aby sa dalo zhodnotiť efektívnosť právneho systému pre členské štáty. A ďalej osobitný odkaz na práva detí, na právnu pomoc, to sa tam to sa tam vyňalo, zmizlo to. Mohol by nám pán spravodajca vysvetliť, e, prečo e, urobil takýto návrh? My sme toho názoru, že deti sú obzvlášť zraniteľné a e, vyžadujú si osobitnú pozornosť. A napokon e, kritérium, e, e, ktoré oprávňuje na právnu pomoc, by sa malo hĺbšie prediskutovať a treba naozaj dávať dôraz na detaily a musí to byť jasné a objektívne. Nechceme E, teda ide nám aj o našu pozíciu voči rade a teda teším sa na diskusiu s pánom De Jongom a ostatnými tieňovými spravodajcami a verím, že sa nám podarí docieliť e, konsenzus. Ďakujem pekne. A teraz pani z Argentíny za zelených. Ďakujem. Chcem e, poďakovať Denisovi de Jongovi za dobrú, vyváženú správu a vítam tiež že sa snaží z návrhu, ktorý e, sa týka iba malej e, časti, e, že snaží tieto práva rozšíriť a posilniť v rámci našej justičnej spolupráce a snažiť sa tým venovať problému, ktorý tu e, žiaľ máme e, momentálne stále a teda tým je e, chýbajúca právna pomoc pre obžalovaných. Hovorí, že keď takýto návrh zo strany komisie neprichádza, tak to urobme. Teda my sme bydvaja Holandiania a teda ten chce zabezpečiť, aby situácia v našej vlastnej, vlastnej krajine, kde naozaj je deficit, sa zmenila, aby tu od začiatku teda bol e, prístup k právnikovi, a teda nie len e, v prípade obmedzenia slobody. Keď už toto dosiahneme, dosiahneme toho veľmi veľa. Kolegovia už spomenuli toho veľa, čo som chcela spomenúť aj ja na konci e, e, procesu, keď je možno teda žiadať peniaze späť, a keď sa ukáže, že niekto mal predsa len právo na právnika. Tam súhlasím s Birgit Cipel, nemal by e, vznikať dojem, že keď tu nie sú prostriedky, že potom na konci predsa len bude potrebné zaplatiť nejakú vysokú sumu. Takáto neistota by mohla viesť k tomu, že Eh, jednoducho ľudia nepôjdu eh, do tohto, takže treba to vnímať ako reálne nebezpečenstvo. A potom deti a ich právo na právnu pomoc a e, teda pomoc pri nákladoch na e, zabezpečenie procedurálnych práv. To sa má riešiť na národnej úrovni. A keď hovoríme, že sa do tohto nemiešame, neviem, či je to správny prístup. E, Myslím, že aj tu by sme mali hľadať možnosti upravovať e, e, procedurálnu pomoc tak, aby e, to, tieto náklady neznašali teda iba jednotlivé členské štáty osobitne. Myslím si, že by sme tu mali mať spoločnú, spoločný prístup. Máme tu aj smernicu, ktorá sa zaoberá deťmi. Aj tu by bolo dôležité, aby sme mali spoločné spoločné podmienky. Ak e, budeme mať naše nároky príliš nízke, tak potom to bude ako v prípade smernice na právo na právnika. E, bude to také, že v praxi to vlastne veľa znamenať nebude. E, keď teda niekto potom má zaplatiť príliš veľa za právnika, takže sa nemôže dovoliť, tak napokon tu nemáme žiadnu mieru ochrany. A teda e, e, právne by to sa, sme to tiež nemali vnímať ako e, niečo, čo prichádza teda z lásky k blížnemu. A malo by byť možné aj viesť advokátsku kanceláriu z nákladov, ktoré ktoré e, sú financované z právnej pomoci. A momentálne v mojej krajine to možné nie je a je mi to veľmi ľúto, pretože potom to vedie k tomu, že takýmito prípadmi sa zabrajú iba e, koncipienti a to vedie k tomu, že tí, ktorí si nemôžu sami dovoliť zaplatiť právnika, sa nedostanú ku kvalitnému e, zastúpeniu. Ale Denis a ja máme rovnaké myšlienky v tejto sfére, takže teším sa na e, dobrú spoluprácu pre e, dobré ošetrenie tohto problému v Európe. Ďakujem, pani Stevens. Eh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj ja by som rada položila pár otázok o práve na náhradu procesných nákladov. Je to dôležitá zásada, ale treba dávať pozor na to, aby to nemalo negatívne dopady. Súhlasím s touto zásadou, ale treba tiež si uvedomiť, že v rôznych krajinách je rôzna situácia, rôzna zákonná situácia, no a keď sa snažíme o niečo jednotné, nemôže to viesť k tomu, že niektoré členské krajiny kde je situácia dobre regulovaná, momentálne dobre upravená, aby kvôli európskej regulácii sa situácia zhoršila. Samozrejme, že toto riziko tu neustále existuje. Ja viem, že už viackrát sa hovorilo o nákladoch. Ja viem, že to je veľmi náročná a ťažká diskusia. To nechcem popierať. Niektoré členské krajiny, ak k ním patria Belgicko, majú finančné problémy a snažia sa dostať náklady alebo udržať náklady pod kontrolou. Ale dôležité sú tu práva podozrivých a obžalovaných. Nie je tu len o náklady, treba nájsť tú právo rovnováhu. Právo na advokáta treba, aby bolo treba vytvoriť čo jasnosť v tom, ako sa uplatňuje smernica. Keď ide o európsky zatýkač, uplatňuje sa to alebo nie, keď to platí od začiatku alebo až neskôr, to treba ešte všetko objasniť. A ja som tiež celkom nepochopila ešte, ktorý orgán je zodpovedný za V trestnej pomoci. Je to nejaký národný orgán, alebo je to orgán tej krajiny, kde bol, pozri, obžalovaný. To sú otázky, ktoré treba ešte objasniť. A tiež myslím, že musíme hovoriť ešte aj o otázkach nákladov. Kvalita pomoci musí byť zachovaná, ale samozrejme, je treba zohľadňovať aj otázku nákladov. V Belgicku sa používajú praktikanti a koncipienti a ďalej sú v Belgicku aj advokáti, ktorí poskytujú bezplatnú právnu pomoc. V Holandsku sú advokátske kancelárie, ktoré poskytujú len bezplatnú právnu pomoc a platí ich štát. Ani to nie je zdravá situácia, pretože advokát musí byť v podstate nezávislý Treba nájsť dobrú rovnováhu e, medzi riadnymi aktivitami advokátskych kancelárií a bezplatnou právnou pomocou. To nie je bezplatná, ale znamená to, že to platí štát. Treba nájsť dobrú treba nájsť dobrú rovnováhu. Nemôže to robiť vždy len praktikanti. Je to dôležité, aby štandard sa udržal na vysokej úrovni a to treba garantovať. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že už nikto nežiada o slovo, takže teraz dáme príležitosť komisii a rade. Takže ona Engström za komisiu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Komisia víta návrh spravodajcu, prečítali sme si ho s veľkým záujmom, chceli by sme mu poďakovať za vynikajúcu prácu. Komisia predložila dva nástroje o právnej pomoci, smernicu a odporúčanie. No a v smernici sme sa sústredili na najnaliehavejšie otázky a v odporúčaní na ďalšie otázky. To z dôvodov proporcionality a subsidiarity. Ja som povedala všetky, otázky sú dôležité, ale my sme začať s tým, čo sme považovali za najzaujímavejšie. Takže v centre je právo na právnu pomoc pre tých, ktorí sú najzraniteľnejší. To znamená osoby, ktorí, ktorí nemajú slobodu. No a samozrejme je veľmi náročné uspečiť efektívny prístup k advokátovi. No a v správe vidíme, že toto bolo rozšírené na všetky podozrivé, podozrivé osoby. My chceme diskutovať o tejto téme, ale chceme tiež zdôrazniť, že podozriví, ktorí eh, boli pozbavení slobody, sú v horšej situácii. Takže rozšírenie to na tiež na ďalšie osoby a podozrivé osoby ne ne e, sa ani túto pomoc. No a spravodajca tiež povedal, tam budú isté kritéria vlastne a to je tiež krok a myšlienka, ktorú vítame a sme otvorení diskusiám. Myslíme, že je dôležité, je to v našom uznesení a vidíme pridanú hodnotu na vytvorenie rovnakých podmienok konvergencie dosiahnutej legislatívnou cestou. Štandardy pre efektivitu kvalitu sú tiež dôležitým príspevkom a sme otvorení diskusii o tom, ako to najlepšie riešiť v možnej legislatívnej forme. Tešíme sa na úzku spoluprácu s parlamentom a dúfame, že spoločne sa nám podarí nájsť menicu, ktorá bude proporcionálna a súčasne zabezpečí vysoké štandardy pre právnu pomoc pre podozrivých. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej predsedníctvo rady, pán Luka de Mates. Ďakujem, pán predsedajúce. Aj z rady gratulujeme spravodajcovi k tomuto prvému dokumentu, ktorý chce stanoviť pozíciu EP k tejto významnej smernici. A Rada a talianské predsedníctva venovali obrovské rokovacie úsilie a v rámci aj ďalších nástrojov balíčky, tá, balíčka tak, ako to bolo v novembri roku 2013 predložené smernica o právach mladistvých, procedurálne práva a tak ďalej. Rada už má rokovacie stanovisko a sme radi, že môžeme začať rokovať s parlamentom, keď bude pripravený. Ako už som povedal, táto smernica sa dlho diskutovala. Urobili sa jasné kroky vpred a princípy sú a v zásade už existuje dohoda pokiaľ ide o globálne dohody, globálna dohoda ešte zatiaľ nebola eh, možná, pretože niektoré členské štáty sa nevedia zhodnúť v určitých bodoch. Niektoré aspekty tejto smernice ktorej cieľ všetci zdieľame, súvisia s tým, že všetky členské štáty EÚ majú systém udelovania takýchto práv, takže je potrebné, aby normy tejto smernice boli schopné harmonicky doplniť už existujúce systémy. A keďže už existuje rovnováha, tak túto treba rešpektovať, takže nejde len o finančné prostriedky, ale aj o kvalitu poskytovaných služieb. Z tohto hľadiska rada so zaujímom príjma poznámky a pripomienky k správe. E, s veľkou pozornosťou ich zhodnotíme, zanalizujeme a sme pripravení na otvorené rokovanie, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. mene rady len potvrdzujem to, čo hovorí pani Sipel. Vychádzali sme zo základu rokovania komisia návrhu, ktorý od začiatku mal veľmi dobre zadefinovaný rámec, ale možno nie vždy e, v súvislosti alebo v zmysle toho, čo navrhla rada, pokiaľ ide o tú legálnu pomoc a teda Rada veľmi intenzívne pracovala na tomto návrhu aj na pripomienkach Európskeho parlamentu budeme pracovať, len pripomínam, že určite pripomienky pôjdu tým smerom, aby táto diskusia prebiehala čo, na čo najvyššej úrovni. A vychádzame my v rade a pracujeme na základe návrhu, ktorý vychádza z dopadovej štúdie, ktorá je o niečo obmedzenejšia, než aké boli návrhy a pripomienky v parlamente a rada berie do úvahy fakt, že v tomto návrhu národné parlamenty sa vyjadrili eh, prostredníctvom princípu subsidiarity a súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že aj tieto aspekty treba brať pri rokovaní do úvahy. Takže sme si vypočuli vaše stanovisko a budeme sa snažiť v čo najkračom čase zrealizovať našu prácu. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Um, I now give the floor back to the rapporteur. Ďakujem pekne a slovo dostáva spravodajca na záver. <clears throat> voorzitter. En uh, ook alles. Ďakujem pekne. Ja ďakujem všetkým rečníkom za ich príspevky, ďakujem aj komisii a rade. Je to veľmi otvorený prístup a to ma teší. To ukazuje, že musíme sa najskôr porozprávať s tými spravodajcami, všetko uzavrieť, ale znamená to, že sa môžeme tešiť na dobrý dialog s radou a komisiou. Ja nechcem zachádzať do všetkých bodov, ja len celkom všeobecne chcem povedať, že vítam, čo povedala pani z Argentíny aj o situácii v Holandsku a dá sa konštatovať, že náklady na procesy sú veľmi vysoké a čoraz viac a nárok alebo žiadosti o pomoc hradu, na sú mm, čoraz zriedkavejšie. No a vidíme, že dobrého advokáta si môžeme dovediť, keď máme peniaze. A potom je aj trest nižší. No a keď je to naopak, tak je trest vyšší. No a túto nespravedlivosť musíme odstrániť. Prístup k právu a spravodlivosti pre všetkých. Ja tiež rád hovoriť o mladistvých, smernici o mladých, mladistvých. To je veľmi ťažká téma. Som chcel, že aby boli automatická pomoc pre mladých a, a deti. Takže to nebude v tejto smernici také. dúfam, že nebudeme mať na starosti členské štáty, to regulovali. No a ak chceme však lepšie riadiť eh, medzi oboma mi tak ja samozrejme veľmi rád sa na tom budem podielať. EPP tvrdí, hovorí o primeranosti, to podporujem, ale súčasne tiež myslím, že to musíme hovoriť, pretože prístup k spravodlivosti, prístup k to nie je prístup, kde by sa dalo len tak povedať, že sa dá nejaká baviť. No ja som celkom cieľene nešiel. Ide tu jednoznačne o to, aby sme zaistili minimum, minimum záruk a to je skutočne to najmenej, čo môžeme teraz urobiť. Ďalej k postupu. Ja rád sa o tom porozprávam ešte s tieňovými spravodajcami aby sme si mohli objasniť niektoré pozmeňujúce návrhy, ale keď budú pozmeňujúce návrhy predložené, tak pracujeme hm, spoločné stanovisko, ktoré bude uspokojivé pre všetkých a to je najlepšia záruka pre rokovania, no, nadväzné rokovania s radou. Pre mňa je veľmi dôležité dosiahnuť zhodu dohodu so spravodajcami. Ja myslím, že tento otvorený prístup je dobrý. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dovolte mi, že deadline na pozmeňovacie návrhy k správe De Jong je 30. január o 12. na obed. A ďalší bod programu to je výmena názorov s ministrami s pánom ministrom vnútra Alfánom a pánom Orlandom, ministrom spravodlivosti Talianska. Musíme urobiť krátku pauzu, ešte nedorazili. Stretneme sa o 20 minút, o 10 minút 11. Takže máte krátku pauzu prestávku na kávu. Pokračujeme o 10.11.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 Okay, colleagues, um, we would like to... Uh... Takže kolegovia, budeme pokračovať. Prosím, zaujmite svoje miesta. A možno požiadajte zvyšných poslancov, aby sa opätovne dostavili do sály. We have... Takže na našom programe teraz výmena názorov s pánom pani Orlando, ministerkou spravodlivosti, teda pánom Orlandom, ministrom spravodlivosti a dúfam, že neskôr príde aj pán Alfáno, minister vnútra. Budeme hovoriť o záveroch italianského predsedníctva v oblastiach spravodlivosti a vnútornej záležitosti. Takže ja Srdečne vítam pána Andreu Orlanda, talianského ministra spravodlivosti, ktorý nám e, odprezentuje hodnotenie aktivít talianského predsedníctva v oblasti spravodlivosti. E, minister Alfano, ktorý príde dúfam neskôr, tiež sa nezdávno zúčastnil ministerskej schôdze G6 ministrov vnútra a povieme nám niečo o vnútorných záležitostiach No a toto je príležitosť pre neho a pre nás zareagovať, keď neskôr príde. A čo sa týka praktických vecí, keďže zatiaľ tu je len pán Orlando, on dostane slovo ako prvý a potom budú mať priestor poslanci položiť svoje otázky. Takže, pán Orlando, ďakujem za to, že ste prišli. Máte slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán podpredseda Albrecht, ďakujem vážení členovia parlamentného výboru, že ste požiadali toto vypočutie, ktoré nám umožňuje vás informovať o realizovanej práci počas pol roka. Talianské predsedníctvo e, sa chýli k záveru a rád by som vám predložil výsledky 6-mesačnej práce v mojej oblasti. S uspokojením môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo splniť tie záväzky, ktoré sme prijali aj v tomto výbore. A tak, ako sme vystúpili aj v júli tohto roka, urobili sme významné kroky vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia od ochrany základných práv predovšetkým práva nad ochranou osobných údajov aj v oblasti civilnej či justičnej spolupráce, elektronickej spravodlivosti, vzdelávaní v oblasti súdnictva a čo prispelo k posilneniu vzájomnej dôvery medzi aktérmi e, v justičnom systéme. Teraz by som predniesol hlavné výsledky talianského predsedníctva Eh, ktoré v oblastiach kompetencií vášho výboru a potom upresním na základe vašich odpovedí. Všeobecné nariadenie ochrany údajov bolo hlavným cieľom nášho rokovania počas pol roka. Museli sme prekonať mnohé právne prekážky a principiálne otázky, ktoré vychádzali aj z princípu subsidiarity Schválili sme, ale dosiahli sme definitívne riešenie, ktoré bolo e, hlavne začlenením spracovania týchto údajov vo verejnom sektore. Na základe výsledkov neformálnej Milanskej rady sme e, vypracovali také štruktúry nariadenia a normy, ktoré, majú, ktoré sú dostatočne flexibilné, aby sa aplikovali aj na verejný sektor, berúc do úvahy špecifické potreby tohto sektoru. Tieto pravidlá zároveň odpovedajú aj na požiadavky delegácií, ktoré žiadali väčšiu flexibilitu, aby sa mohli zmeniť špecifické normy. Ale tieto štandardy v ochrane osobných údajov musia byť Máme aj predbehnú dohodu v rade k štvrtej kapitole e, nariadenia, ktoré sa týka povinnosti pre zodpovedných e, e, za spracovanie údajov. Tu by som zvoraznil, táto kapitola je rozhodujúca pre hospodárskych aktérov, ktorí spracovávajú osobné údaje. To aj definuje tie garančné štandardy, ktoré treba rešpektovať. Musí existovať rovnováha medzi vysokou úrovňou ochrany údajov a zároveň to musí byť rozumné opatrenie e, za rozumných administratívnych nákladov aby e, sme nepostihli e, súkromné aktivity a súkromný sektor. Myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť uspokojivý kompromis. Rada spravodlivosti a vnútorných vecí 4. decembra podporili všeobecnú architektúru návrhu predsedníctva, a hoci sa dlho diskutovalo o jednotnom okienku One Stop Shop. Tento návrh chce uchovať jednak výhody zjednodušenia a koherentnosti pri aplikácii tohto nariadenia, ktoré vyplýva, vyplývajú z pôvodného návrhu komisie a zároveň ale berú do váhy tú najvyššiu úroveň ochrany práv občanov a zároveň zabezpečiť prístup k administratívnym postupom. Takže takýmto e, spôsobom e, tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá medzi ministrami, sa bude následne analyzovať na technickej úrovni, aby sa pripravili detailné pravidlá. Pokiaľ ide o smernicu pre trestné a súdne postupy a policajnú aktivitu, tak aj v tomto sme postupovali Chceli sme dosiahnuť maximálnu úroveň ochrany a zároveň sme chceli zabezpečiť čo najúčinnejší rozhodovací proces. Pokiaľ ide o presun, medzinárodný presun informácií a údajov, ale ešte zatiaľ sa nám nepodarilo dosiahnuť dohodu pretože všeobecné nariadenie sa zatiaľ ešte definuje. Vieme, že parlament pripisuje obrovský význam tejto téme, len upozorňujeme my na to, že od júna tohto roku za každým, keď sa e, Rada pre spravodlivosť stretla, tak sa dohodla na základnej časti nástroja. Takže môžeme deklarovať, že Rada veľmi rýchlo speje k globálnej dohode aby sa mohlo v spolurozhodovaní začať rokovať. Pokiaľ ide o ochrany údajov, tak je veľmi dôležitý aj vzťah medzi EÚ a USA. Rozhodli sme sa priniesť legislatívnu odpoveď, aby sme zabezpečili prístup európskym občanom pre e, všetky e, právne kroky a opravné kroky. E, tie veci, ktoré sa týkajú tejto záležitosti, budú mať dopad na definitívny text. Budeme sledovať, ako sa bude vyvíjať rokovanie trestnom sektore sme venovali pozornosť otázke európskeho prokurátora. Zaznamenali sme významný pokrok v oblasti a analyzovali sme dôležité časti nariadenia, pokiaľ ide o vyšetrovacie kompetencie budúceho európskeho prokurátora v spolupráci s národnými prokurátormi. A mm, snažili sme sa o um, lepšiu koordináciu týchto aktivít. V decembri sa ministri dohodli orientovať takým smerom, e, že dosiahnu väčšiu nezávislosť členov EPO Úspech tejto diskusie a práca na technickej úrovni e, pod talianským predsedníctvom, tak to bude základ pre budúcu úpravu tohto textu a budúce predsedníctvo sme presvedčení dosiahne veľký pokrok, aby sme mali jednotlivé legislatívne iniciatívy v trestnom e, sektore koherentné, tak sme spustili rokovať spustili rokovania o smernici v oblasti ochrany finančných záujmov únie. V krátkom čase sme zaznamenali obrovský pokrok, málo otázok, ale rozhodujúcich, ktoré e, ostávajú ešte otvorené, ale sme si istí, že sa ich podarí úspešne vyriešiť počas budúceho predsedníctva. Tiež by som zvoraznil významný pokrok v reforme Eurojustu. Podarilo sa nám schváliť na úrovni ministrov všeobecný aj čiastočný prístup k celému textu a výnimky z kapitoly o ochrane údajov, ktorá potrebuje ešte následné analýzy. Je jasné, že treba brať do aj budúcnosť EPO ale dúfame, že sa nám podarí zadefinovať e, celý rámec. A rada bude čoskoro pripravená začať rokovať s parlamentom, aby sme mali spoločný prístup, aby sa toto nariadenie čím skôr schválilo. Ochrana práv vyšetrovaných a obvinených e, e, sme prešli analýzou v rade na základe návrhu vychádzajúceho z prezumcie e, neviny. Decembrová rada prijala závery a sme radi, že môžeme začať rokovania v spolurozhodovacom procese a to čím skôr. Veľký pokrok bol zaznamenaný aj v návrhu, pokiaľ ide o provizornú tutelu na e, náklady štátu alebo legálnu pomoc ale ešte mnohé významné otázky sú otvorené, takže e, zatiaľ je toto v štádiu prípravy v rade. Pokiaľ ide o vážne formy trestného činu, organizovaný cez hraničný zločin a tak ďalej, vyžaduje neustálu spoluprácu medzi predsedníctvom a členskými štátmi a občianskou spoločnosťou. Sme si vedomi politického významu tejto výzvy. Zločinci a organizácie musia byť pozbavovaní majetky, ktorý vyplýva z nelegálnej činnosti. V tomto zmysle um, predsedníctvo žiadalo od rady, aby posilnilo princíp vzájomného uznávania súdnych rozsudkov a podporili sme kvalifikovanú diskusiu, ako by sa to mohlo aplikovať na všetky formy konfiškácie majetku v rámci e, trestného procesu. A vychádzajú zo stretnutia v Syrakúzach 22 a 23 septembra. Výsledky tejto diskusie potom zanalizovali ministri spravodlivosti e, v Rade v oktobri. V júli sme oznámili, e, že tiež pripíšeme veľký význam adekvátnemu vzdelávaniu e, súdnych pracovníkov, sudcov a prokurátorov. Navrhli sme ministrom schválenie textu záverov rady a vyzvali sme všetkých aktérov, či už vzdelávacie organizácie, členské štáty alebo komisiu, aby e, podnietili ponuku a možnosti vzdelávania tejto oblasti. E, Rada v decembri schválila tieto závery. Ďalšia e, významná téma aspekty kompetencie v trestnej spravodlivosti a v prípade e, tzv. zahraničných bojovníkov. Išlo o spoluprácu a výmenu názorov medzi ministrami spravodlivosti, komisiou Eurojustom a koordinátorom pre boj proti terorizmu, aby sme získali aj adekvátne možnosti a odpovede na túto problematiku. E, veľmi dôležitý význam tu má aspekt rešpektovania ľudských práv. Paralelne prebieha diskusia s kolegami zvnútra, pretože ide o to, akým spôsobom sa vytvára na jednej strane realizácia rozsudku a na druhej strane, ako sa rešpektujú ľudské práva. Aký ministerstvo vnútra sa eh, venuje tomu celému procesu a priebehu, tak spravodlivosť sa venuje tomu, ako mm, realizovať prevenciu trestných činov a potom, aké sú sankcie a aj spôsobom vykonávania rozsudkov, ktoré, majú, ktoré sú veľmi špecifické v prípade týchto e, zahraničných bojovníkov. Talianské predsedníctvo využilo decembrovú radu, aby upozornilo členské štáty a komisiu na uznesenie výboru Krym z bývalého volebného obdobia o boji proti organizovanému zločinu, korupcii a praniu špinavých peňazí. Odporúčania majú veľa zaujímavých bodov a sú analytické aj operatívne. Zdieľam úvahy predsedníctva, tak ako boli predložené k tomuto uzneseniu. Dovolte mi, pokiaľ ide o výsledky nášho predsedníctva v rokovaní e, v oblasti občianského práva, o výsledkoch budeme e, informovať predsedu Svobodu, ale dosiahli sme dohodu s EP v návrhu nariadenia o procedúrach insolventnosti. To je veľmi špecifická téma hlavne v čase hospodárskej krízy, pre prežitie firiem, e, ktoré majú takto dostať druhú možnosť fungovať. Je jasné, že hospodárska kríza často prináša také aspekty, kde organizovaný zločin a tak ďalej, e, tie subjekty, ktoré majú ilegálny kapitál, tak v prípade nedostatku tých transparentných postupov na poskytnutie solventnosti, tak tieto entity sú schopné ponúknuť tento špinavý kapitál firmám, ktoré sú v ťažkostiach. Rozhodli sme sa pre všeobecný prístup. Pre, e, nechávame e, posolstvo alebo teda e, túto činnosť ďalšiemu predsedníctvu a očakávame, že dojde k zjednodušeniu postupov Brali sme do úvahy tiež závery rady k návrhom tohto nariadenia a podnietili sme rokovania o nariadení, pokiaľ ide o um, režim uh, manželstva a dedičstva z toho vyplývajúceho. V budúcom období bude potrebné pre členské štáty, ktoré majú ešte ťažkosti, nájsť potrebné riešenia. Infine, desidero segnalare. Želám si ešte upozorniť tomuto výboru, že talianské predsedníctvo si. Ah, in conclusione, eh, infine, la presidenza italiana talianské predsedníctvo pracovalo eh, v inštitucionálnom rámci, ktorý sa hĺbkovo mení zadefinovali sa nové strategické usmernenia pre priestor spravodlivosti a bezpečnosti, ale veríme, že sme urobili dobrú službu európskemu priestoru bezpečnosti a spravodlivosti, rešpektujú základné práva a zároveň diverzitu právnych systémov členských štátov. Týmito slovami vám ďakujem za pozornosť a som pripravený odpovedať na vaše otázky. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za tento komplexný opis, keďže pán Alfano ešte neprišiel, ale už je na ceste do parlamentu, otvoríme diskusiu, prvé kolo diskusiu pre otázok pre pána Orlanda. Už máme viacero. Štyri otázky, ako prvý pán Bóny. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne, pán minister, za vašu jasnú prezentáciu a ďakujem vám a ďakujem talianskému predsedníctvu za ich príspevky. Myslím, že toto je skutočný pokrok a myslím, že by sme mali to oceniť. Ja, ja sa chcem zamerať na problém regulácie alebo nariadenia o ochrane osobných údajov. A, musím povedať, že myslím, že ste príliš optimistickí v prezentácii vašich dosiahnutých cieľov a toho, a kedy dosiahneme konečný cieľ a schválime riešenia, ktoré vyschválil aj parlament. No a myslím, že keď hovoríme o One Stop Shop, tak by sme mali zvážiť, že riešenie, ktoré nebude príliš ďaleko od princípov, že mal byť jeden, jedno kontaktné miesto, to bude sa teda zničiť pomocou tohto nariadenia. Ja poznám tento návrh a ak, ak viem, tak medzi krajinami nie je plná zhoda v tejto veci. Takže aký je váš názor na túto problematiku? A myslím, že nesmieme zabúdať na to, že potrebujeme riešenia, ktoré budú fungovať, ktoré sa budú dať príjmať, presadzovať. Takže príliš komplikované riešenia, e, ktoré sa navrhovali v oblasti One Stop Shopu, tak e, myslím budú alebo vytvoria problémy pri implementácii. Ďakujem pekne za váš príspevok, ďakujem pekne za talianský príspevok, ale mohli by ste sa vyjadriť trochu viac k One Stop Shop. A čo si myslíte o hodnotení tohto návrhu všetkých členských štátov? um, by to sprístupnilo ten proces pochopeniu. Ďakujem pekne, pán Bolni. Ďalšou na zozname pani Činiči. A prosím, dve minúty každý. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda a ďakujem pánovi ministrovi za e, e, jeho presný výpočet práce vykonanej počas talianského predsedníctva. Podľa môjho názoru ide o veľmi dôležitú prácu na témy týkajúce sa bezpečnosti a spravodlivosti, teda témy, s ktorými pracuje náš výbor. Spomnuli ste naozaj tie zásadné e, otázky, pri ktorých sa docielil veľký krok vpred ja obzvlášť sledujem činnosť týkajúcu sa nariadenia týkajúceho sa Európskeho prekura, prokurátora. Pán minister v tejto súvislosti spomenul e, definíciu kompetencií, ale ja si myslím, že je dôležité z tohto profilu aj spomenúť definíciu rozlíšenia vzťahov aj teda pokiaľ ide o kompetencie s inými e, existujúcimi e, subjektami ako Eurojust, Europol a OLAF. Chcem ešte aj povedať, že významná bola aj práca e, v súvislosti s dvoma návrhmi o e, prezumcii ne, neviny a e, vlastne patronstva štátu. Mohli by ste, mohli by ste nám povedať niečo viac, teda k oddeleniu tých kompetencií medzi Európskym prokurátorom a tými e, subjektmi, ktoré som už spomínala. Pokiaľ teda viem, e, pokiaľ ide o tieto dva návrhy smerní, ktoré som spomenula, je dôležité, je dôležitý aj ich e, vzťah s Apple, pretože je tu potrebné zabezpečiť aj práva všetkých E, e, subjektov zainteresovaných do e, vyšetrovania. V tejto súvislosti by ma tiež zaujímal názor práva ministra a napokon by som chcela tiež poďakovať za to, že ste spomenuli príležitosť v záveroch výboru Krím spomenúť aj činnosť za účelom zintenzívnenia boja proti organizovanému zločinu vo všetkých jeho formách ktorý naozaj negatívne vplýva na legálnu ekonomiku všetkých členských štátov. Takže ďakujem, pán minister, ak by bolo možné ešte prehlbiť tie jednotlivé body, ktoré som spomenula. Bola by som rada. Ďakujem. Thank you, Ms. Činiči. Ďakujem pekne, pani Činiči. A ďalším je pán Škripek. Thank you, Mr. Rondo, for your contribution. Ďakujem pekne za váš príspevok talianské predsedníctvo pracovalo na smernici a na implementáciu rovnakého zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu na náboženstvo, sexuálnu orientáciu, vek, tú tzv. smernicu o rovnakom zaobchádzaní. Mnohí občania majú strach z toho, ako tento návrh bude prijatý, obmedzi ich základné práva. Ďalšie myslia, že to je zbytočná legislatíva, ktorá môže poškodiť konkurencieschopnosť podnikov v EÚ. Ďalší, ďalší znepokojuje znenie tohto návrhu, ktorý bude prijatý, bude viesť nepredvídateľným a možno neželateľným interpretáciám. Uvedomujete si, že viac ako 100 mimovládnych organizácií z celé EÚ podpísalo list komisii a predsedovi Junckerovi a žiadajú ho o to, aby zrušil návrh tejto smernice v súlade s princípom politickej diskontinuity ohľadne tohto listu. Čo by ste poradili tak komisii, ako aj nadchádzajúcemu predsedníctvu, aby spravili s touto smernicou? Ďakujem pekne. Thank you very much. Um, there are two further Sú ďalšie požiadavky. Prosím, buďte ale stručný a potom si vypočujeme stručnú odpoveď a potom prejdeme k pánovi Alfanovi, ktorý práve prišiel a týmto ho vítam medzi nami na výbore. A teraz pani Ferrara. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Vítam pána ministra Orlanda aj Alfana. E, včera sme mali deň boja e, proti korupcii. Vieme, že je to téma pre celú Európu. Už v roku 2013 aj 14 rada odporúčala e, v rámci Eh, ekonomického semestra prijať eh, v Taliansku eh, silnejšie opatrenia proti korupcii a a skrátiť aj, teda predlžiť lehotu premlčania, ktorá je momentálne veľmi krátka v Taliansku. Chcem sa teraz spýtať v tejto súvislosti, či Taliansko si splnilo svoje domáce úlohy, ktoré Európa od neho žiadala a aké konkrétne opatrenia sa prijali na boj e, proti korupcii. A potom pokiaľ ide o smernicu boj proti e, diskriminácii, e, smernica, ako to spomnul kolega, zaberajúca sa rovnakým zaobchádzaním. Trvalo sa na ko- posilnenej kooperácii, aby sa prelomil blok celkový výsledok môže byť e, sklamaním, pretože téma je to naozaj veľmi citlivá a e, zaoberá sa dôležitými cieľmi a preto e, celý parlament aj teda rada sa týmto veľmi dohlbky zaoberajú. A potom, pokiaľ ide o práva väzňov, v prezentácii Európskeho semestra sa e, spomínala výmena najlepších postupov, vzájomné uznávanie, odsúdení a podobne. Takže poprosím vás, e, aby ste nás poinformovali aj o toto, čo sa dialo v súvislosti e, s týmito témami. A potom elektronická spravodlivosť je tam cieľ e, e, rámca, ktorý by mal zjednodušiť prístup k spravodlivosti u všetkých členských štátov pomocou elektronickej spravodlivosti, takže prosím poinformujte nás, čo sa deje v tejto sfére. A potom pokiaľ ide o smernicu PIF, e, v tejto súvislosti vyvstali problémy, pokiaľ ide o vloženie DPH do rozsahu pôsobnosti. Vieme, že táto smernica bude potom predstavovať právny základ pre fungovanie Európskeho prokurátora. Takže by som vás požiadala o pozíciu rady aj v súvislosti s týmto bodom. A napokon súhlasím s vami, pokiaľ ide o e, príležitosť, e, aby e, výbor Krím e, začal e, pracovať e, teda v tom, e, čo sa dialo teda počas e, minulého volebného obdobia, aby sa zaoberal otázkami týkajúcimi sa činnosti mafie boja teda proti nej. Let me remind that there are... Ďakujem, pripomínam, že tu máme aj tlmočníkov, takže nebuďte prosím príliš rýchli. A nasleduje teraz pani Weinberg tiež na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem, pán minister Orlando, za zaujímavú prezentáciu. Spomenuli ste e, týchto zahraničných bojovníkov. Vieme, že toto je ohrozenie mier v EÚ aj na celom svete, v mojej krajine. To vnímame tiež celkom zrejme. Povedali ste, že by sme tu mali mať odstrašujúce tresty. A k tomu mám otázku. Totiž sú tu určité možnosti eh, prijať eh, príslušné opatrenia eh, zo strany rady, takže chcem sa spýtať, či máte nejaké konkrétne návrhy, ako sa to má zrealizovať a aké konkrétne e, e, opatrenia chcete prijať v tejto sfére. Ďakujem. A teraz by som vás poprosil o stručnú odpoveď na otázky, ktoré zazneli a potom by sme prešli k pánovi Alfánovi. Samozrejme budem odpovedať na otázky týkajúce sa talianského predsedníctva, a teda budem reagovať e, na e, prácu e, Európskeho predsedníctva, pokiaľ ide o výsledky v Taliansku. Tam si myslím, že toto nie je to vhodné miesto na informovanie o teda opatreniach špecifických pre Taliansko. A pokiaľ ide o One Shop Stop, zrealizovali sme orientačnú diskusiu na decembrovej rade. Teraz bude na pracovnej skupine, aby našla technické riešenia k tejto téme ktorá je obzvlášte citlivá. Uznesenia, ktoré by mali zohľadňovať pozíciu mm, komisie aj väčšiny členských štátov tam bude e, treba mať e, e, možnosť opravných prostriedkov a odvolania sa voči skutočnostiam, teda porušenia práv v jednotlivých krajinách. obavy v súvislosti s e, e, riešením, ktoré by bolo príliš komplikované, e, tie sú všeobecné. Ale ak sa spýtate mňa, že naša kompromisná hypotéza, či to rieši túto obavu, tak ja vám poviem áno. Myslím, že áno, náš kompromis, myslím, je kompatibilný s týmito obavami. Zohľadňuje ich. Z všeobecného pohľadu zaznela otázka v súvislosti s nadmerným optimizmom. E, ja, keď som začal e, pracovať na tomto e, pol roku, tak som, moje východisko bolo naozaj veľmi pesimistické. To, že som teraz optimista, znamená, že sme naozaj veľmi dôležité veci mohli vyriešiť, veľmi dôležité problémy. Začali sme naozaj s veľmi silne polarizovanými pozíciami medzi členskými štátmi, naše talianské predsedníctvo Niektorí videli, že je tu riziko pri novom nariadení také, iní mali pocit, že zase to bude nadmerne zaťažovať e, naopak e, firmy nadmerne a bude to pre nich predstavovať e, nadmernú administratívnu záťaž. Uh, a ja mám dojem, že sme e, tento úzol vyriešili že sme našli mieru flexibility, ktorá zohľadňuje e, tieto odlišné pozície. A dnes nám to umožňuje naozaj sa posúť zásadne vpred. Keby sa nám to nebolo podarilo, tak si myslím, že táto téma by bola stagnovala, ale ja som spokojný a nemyslím si, že je to iba propaganda. Myslím, že budúce predsedníctvo naozaj bude môcť dobre pracovať eh, vďaka tomu, že sme vyriešili túto komplexnú otázku. Eh, musím samozrejme povedať, že naďalej eh, tu máme tému vzťahov z USA, táto nás zaťažuje, je tam komplexný politický rámec a toto teda vplýva na celý, celý vplýva na celé teda obdobie predsedníctva aj teda e, tí, ktorí sú zodpovední za e, túto tému v Obamovej vláde, e, tak to vnímajú, takže je tu určitá neznáma nad touto témou, ale môžeme povedať, že sú tu podmienky pre to, aby sa pokračovalo ďalej, ale s takouto istou istotou by som vám to nebol povedal na začiatku nášho predsedníctva. A pokiaľ ide o tému pána Kničiho, Myslím si, že by tam nemali byť e, prelínania a naopak e, vzťahy s ostatnými inštitúciami e, sa teda musia ďalej vybrúsiť, obrúsiť, ale to vyváženie, ktoré sa našlo medzi členskými štátmi, mi umožňuje povedať, že sa nám tu rieši téma vzťahu medzi Európskym prokurátorom a národnými orgánmi. K tomu to zaznela ešte aj iná otázka, ktorá je podľa mňa relevantná. Tá sa týka toho eh, zásadného problému v súvislosti s kompetenciami a teda téma DPH. Eh, a tu musím povedať, že sú e, tu veľmi odlišujúce sa navzájom pozície medzi členskými štátmi. My sme sa snažili e, postaviť sa za návrh komisie, ale je tam odpor mnohých členských štátov, ešte stále veľmi silný. A v budúcom pol roku, myslím, by bolo potrebné sústrediť sa hlavne na túto otázku. A pokiaľ ide o elektronickú spravodlivosť, tu uh, sme hovorili o akčnom pláne pre budúce roky. Zaviedli sme tam tento prvok ako e, prioritný bod. Pokiaľ ide o otázku e, e, teda väzňov na technickej úrovni sa konali stretnutia na tému výmeny najlepších postupov, ale musím úprimne povedať, že toto je téma, ktorá je veľmi obsiahla a nedostalo sa jej e, toho potrebného impulzu. A v budúcom pol roku bude potrebné sa venovať energickejšie tejto téme. Ja osobne musím povedať, že Komisia e, počas nášho e, obdobia talianského predsedníctva bola e, vo fáze zmeny. Takisto sme tu mali voľby do Európskeho parlamentu. My sme sa teda obávali a zasadzovali za to, aby sme, sme neurobili kroky vzad v určitých veľmi dôležitých témach ako Európsky prokurátor a zaobchádzanie s osobnými údajmi Takže sme sa rozhodli selektovať témy, ktoré by mohli byť e, tými, tými, tými novými, ktorým sa treba venovať a medzi ne patrila otázka e, spoločného vzdelávania sudcov a potom tam bolo to dedictvo e, z teda výboru Krím a tomu sa treba venovať. A Myslím si, že teda tej novej e, pracovnej fáze novej komisie by bolo potrebné sa sústrediť obzvlášť na určité body, pretože práca, ktorú výchov, vy, vy, vykonával tento výbor, bola veľmi, veľmi obsiahla a je tu riziko, že ak sa nepostavia priority, tak nebude možné dostatočne postúpiť pri vypracovaní nových pravidiel. A myslím si, že obzvlášť urgentná je téma prepojenia organizovaného zločinu a financií, teda e, téma týkajúca sa e, toku kapitálu a e, ja si myslím, že v tejto sfére by bolo veľmi dôležité, aby sa tomu silne venoval parlament aj rada. V tej téme, ktorú si spomenuli, už došlo k posunom, ale je tam naozaj priestor ešte na ďalšie značné posuny v budúcnosti. Uh, a k otázke e, tých zahraničných bojovníkov e, chcem zdôrazniť e, jeden osobitný aspekt, ktorému sme sa venovali aj teda v prítomnosti môjho kolegu pána Alfána, ktorý je zodpovedný za otázky vnútra. Náš prístup vychádzal zo skutočnosti, že E, sme vychádzali z toho, že v našich poriadkoch e, sú medzery týkajúca sa, špecifického popisu e, trestných činov, ktoré, sa, ktoré sú prepojené s takýmto typom fenoménu. A Musím teda povedať, že z toho prvého posúdenia tým pozitívnym bodom bolo, že uznali všetci ministri tento problém. Potom sa však odlišujú Eh, odlišujú v tej ochote a miere, do akej by sa to malo riešiť na európskej úrovni. Dôležité však je, dôležité však je jazyk, ktorým sa venujeme v tejto téme, aby, aby tento jazyk bol eh, spoločný. Veľmi často ide o, postupy, ktorých eh, právny popis a definícia sú veľmi komplikované napríklad e, cesty a presuny. Je to veľmi, veľmi blízke s úplne legálnymi e, e, popismi. Takže ako tu vytvoriť všeobecný prístup v tejto sfére? Takže môžu tu byť naozaj veľmi odlišné popisy, môžu tu z toho vzniknúť rozpory v rokoch 70, 80, teda v 70. 80. rokoch, keď sme tu mali ideologický a politický terorizmus, na našom kontinente, keď sa vytvorili, eh, keby sa vytvorili kontrasty medzi jednotlivými právnymi poriadkami, tak by eh, vzniklo nebezpečenstvo, že by sa to takéto fenomény mohli eh, posilniť. Vyplývalo by to z odlišných postupov jednotlivých členských štátov. Nevidím tu teda takúto ochotu vytvoriť eh, spoločnú, eh, spoločný, eh, spoločný mm, právny nástroj pre toto, ale keby to tu aj bolo, tak je potrebný naozaj takýto spoločný, spoločný jazyk. A potom zdá sa mi, že som už odpovedal na všetky tie e, základné otázky týkajúce sa tém, ktorým sme sa venovali počas nášho predsedníctva. E, zvyčajne naozaj nie som optimista, ale opakujem, našli sme tu určité e, situácie, Eh, odhľadnúc teda od veľmi veľkej práce, ktorú odviedlo grecké predsedníctvo, ktoré neumožňovali ukončiť eh, určité procesy. A pokiaľ ide o tému Európskeho prokurátora, si myslím, že sme doceli naozaj veľký úspech, že sme ochránili prístup, ktorý eh, chráni určité prvky nezávislosti pretože rokovania v minulosti sa týkali obzvlášť kolegiality, záruky, ktorú sme mali dať členským štátom, pokiaľ ide o e, teda nemenenie mechanizmov e, e, jednotlivých trestných krokov v ich trestných poriadkoch. Jednotlivé, niektoré krajiny boli veľmi negatívne naladené a na poslednej rade došlo k značnému pozitívnemu posunu týchto krajín, takže to považujem za veľký úspech. Samozrejme, treba ďalej pokračovať v rokovaniach. Ale aj keby sa takto uzavreli rokovania, myslím si, že e, tu máme teraz naozaj autonómnu, autonómny subjekt, to sa nám podarilo e, e, dosiahnuť Takže nebude to iba eh, echo jednotlivých národných eh, eh, prokuratúr, nebude to ich echo, bude to subjekt, ktorý je naozaj európsky, nebude to iba niečo, čo má koordinovať národné prokuratúry. A tento cieľ sme dosiahli. A to nám, myslím, umožňuje povedať, že v takejto téme, ako je táto, sme docelili veľký pozitívny pokrok. Nechcem teda nadmerne e, zdôrazňovať, ale myslím si, že to je rozhodujúci pokrok. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne, vážený pán minister Orlando, za váš komplexný opis situácie. No a môžeme pokračovať s časťou vnútorných vecí. Pán minister Alfáno minister vnútra, vítame vás. Ďakujeme, že ste prišli. A aj pre vás máte úlohu oboznámiť nám s výsledkami, ktoré dosiahlo talianské predsedníctvo v oblasti vnútorných vecí hlavne. Vy ste sa zúčastnili ministerského zasadnutia G6 v Paríži a to vnímame ako dobrú príležitosť oboznámiť nás možno trochu s priebehom. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pánovi predsedovi a členom tohto parlamentného výboru, že mi dali príležitosť, aby som mohol ilustrovať, aký bol základný vývoj v sektore vnútorných záležitostí počas talianského predsedníctva Politicky je dobré povedať, že Taliansko prebralo predsedníctvo hneď po eurovoľbách a že išlo veľmi špecifický a citlivý moment pre Európsku úniu ako takú, ale tiež treba povedať, že pre jednotlivé politiky vnútorných záležitostí, keďže e, sa predefinoval štokholmský program novými usmerneniami e, z júnovej rady Taliansko sa snažilo zabezpečiť kontinuitu s tými iniciatívami, ktoré sa spustili už v minulosti. A na druhej strane eh, sme chceli prebrať vstupy z ďalších usmernení aby eh, sme eh, umožnili hlbšiu aktivitu a spoluprácu s budúcimi predsedníctvami lotišským a hlavne luxemburským. Migračné problematiky boli centrom našej pozornosti, riešili sa aj na Milánskej rade. Veľmi pragmaticky sme pristupovali k tomu, ako čeliť migračnému tlaku na vonkajších hraniciach EÚ. To, čo bolo stanovené v Miláne, vychádzajúc z toho, a vychádzajúc práce Eurostredomorskej Task Force, tak eh, rada prijala eh, text záverov, ktorý sa volá eh, Akcia ako lepšie čeliť migračným tokom Pôsobenie týchto záverov môže znamenať následný významný krok v tom smere, ako si želáme aj my, a aby celá EÚ pôsobila solidárnejšie v tejto oblasti. Ide o dokument, ktorého hlavným cieľom je vytvoriť model štrukturovanej odpovede na situácie, akým čelí Stredomorie a aby sa tento model mohol, mohol aplikovať aj v iných geografických oblastiach, nielen v Stredomorí, pretože nielen táto oblasť je zdrojom obav pre EÚ. Dovolte mi, aby som vyjadril hlboké uspokojenie, že sa spustila nová fáza riadenia stredomorských vonkajších hraníc EÚ vďaka operácii Triton, ktorú realizovala agentúra Frontex. Ide o základný úspech a výsledok nielen pre talianské predsedníctvo, ktoré sa implikovalo aj pri príprave stredomorskej task force, ale je to dôležitý pokrok aj pre celú EÚ, čo je konkrétny signál pre kontrolu vonkajších hraníc a kontrolu migračných tokov. Pokiaľ ide o posilnené riadenie vonkajších hraníc, tak závery sa sústredili aj na vylepšenie systémov príjmu a na spoluprácu s tretími krajinami. E, toto je veľmi dôležité pre stratégie EÚ v oblasti migrácie. Migračný tlak na vonkajších hraniciach EÚ máme, ide už o taký štrukturálny údaj, či, e, s ktorým budeme musieť pracovať v budúcich rokoch, takže Potrebujeme posilniť európske pôsobenie vo vzťahu s tretimi krajinami, aby sme zabránili nekontrolovanému odchodu migrantov z týchto krajín, ktorí sú často obeťami obchodníkov s ľudskými bytostiami. Treba podporiť e, politiku EÚ, ktorá je založená na globálnom prístupe k migrácii, tak ako to Rada v decembri 2005 schválila na svojom stretnutí. A to, aby sme dali e, konkrétnu realizáciu tým partnerstvám mobility, ktoré už sú podpísané a dosiahnuť e, zmluvy s ďalšími tretimi krajinami. Napríklad sa pripravuje takáto dohoda s Nigériou, je jasné, že rôzne politické scenáre v jednotlivých krajinách nás stávajú z oči voči e, e, prekážkam a problémom, e, ako napríklad v prípade Líbie. A preto je potrebná väčšia rozhodnosť a v spolupráci medzi krajinami. Je potrebné posilniť úzkú interakciu s medzinárodnými organizáciami, ako je napríklad UNHCR alebo s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu. Aby sme posilnili tieto akcie, je potrebné rozvíjať pozitívne synergie medzi politikami e, vnútorných záležitostí a zahraničnou politikou EÚ, aby sme dosiahli konvergenciu cieľov a maximalizovali výsledky. A z tohto hľadiska talianské predsedníctvo na jednej strane podporilo účasť na posledných radách spravodlivosti a vnútorných záležitostí aj predstaviteľov ESVČ a na druhej strane sme zorganizovali v Ríme 27. novembra významnú spoločnú konferenciu ministrov vnútra a zahraničných vecí EÚ. A cieľom bolo práve to prehlbenie spolupráce v tejto oblasti. Poprvýkrát sa urobila spoločná schôdza ministrov vnútra a ministrov EÚ práve toho 27. novembra v Ríme, vychádzajúc z návrhu e, Ríma. Okrem tohto dôležitého stretnutia z novembra talianské predsedníctvo v Ríme prijalo aj pravidelnú schôdzu ministrov zahraničných vecí v rámci procesu z Rabatu. Je to významné fórum dialógu medzi EÚ a krajinami e, západnej a strednej Afriky v oblasti migrácie. A 28. novembra v Ríme sme zorganizovali stretnutie s predstaviteľmi krajín Afrického rohu. Išlo o prvé stretnutie tohto druhu, ktoré malo za cieľ spustiť štrukturovanejší dialog o migračných politikách, ktorý vychádza tiež z procesu zrabatu. Medzinárodné úspechy sú aj dôvodom, alebo vývoj v situácie je aj dôvod, prečo sú, je znepokojenie a prečo dochádza k eh, narastajúcemu migračnému tlaku z Libie smerom na Taliansku. Tok utečencov, ktorí eh, prichádzajú zo Sýrie, dosial dramatické eh, rozmery a mohlo by to mať destabilizačné dopady na hraničné krajiny, krajiny na migračné scenáre, ako aj na sociálne a politické okolnosti. Žiadatelia azylova riešenie e, ich situácie, to je skutočná výzva v tejto výzve. A preto je potrebné aj lepšie riadiť migračné toky. Minulý rok sa schválila séria normatívnych zásahov na úrovni EÚ, ktoré umožnili dokončiť druhú fázu tzv. spoločného európskeho azylového systému talianská vláda, ako aj ostatné členské štáty, teraz musia zabezpečiť pôsobenie tohto systému v zmysle cieľov, ktoré boli zadefinované v nových strategických usmerneniach 26. a 27. júna 2014. Ide o významný cieľ na ceste, ktorá vedie k procedúram a úrovňam príjmy, príjmu týchto utečencov v jednotlivých členských štátov. Ale ešte potrebujeme ďalší pokrok. Potrebujeme mechanizmus vzájomného uznávania rozhodnutí v azylovej oblasti a talianské predsedníctvo sa snažilo spustiť úvahu na technickej úrovni, hoci vieme, že tento cieľ je veľmi ťažko dosiahnutelný z krátkodobého hľadiska ale veríme, že úsilie talianského predsedníctva e, v rozvoji rokovaní o zmene nariadenia o Dubline, pokiaľ ide o norme pre tzv. maloletých nesprevádzaných, tak ako to bolo v júli predložené komisiou, tak dúfame, že lotišské predsedníctvo bude pokračovať v našej práci. A teraz prebieha diskusia medzi členskými štátmi o mm, projektoch centrov, ktoré, centier, ktoré sú určené pre migrantov z tretich krajín alebo z tranzitných krajín v úzkej spolupráci s UNHCR a robí sa tiež screening azylových žiadostí. Pokiaľ ide o prerozdelenie týchto v UE, tak musí vychádzať z optiky solidarity a zároveň z princípu dobrovoľnosti členského štátu. Talianské predsedníctvo sa tiež sústredilo na podporu a rozvoj koherentného rámca legálnej imigrácie, vychádzajúc z toho, že tí, ktorí cestujú, prichádzajú bona fide a vychádza sa tiež z balíčka Smart Borders. Chceme zabezpečiť e, plnú bezpečnosť vonkajších hraníc a mať dobré vzťahy s tretími krajinami a ich občanmi, aby sme aj podporili perspektívu ekonomického rozvoja EÚ, ale aj krajín, tretich krajín. Vyvinuli sme úsilie e, v návrhu smernice o podmienkach príjmu a pobytu obyvateľov občanov tretich krajín kvôli výskumu a vývoju a štúdiu a dúfame, že čím skôr bude e, možné otvoriť rozhovory s parlamentom. Pokiaľ ide o bezpečnosť, predsedníctvo venovalo špecifickú pozornosť e, otázkam radikalizmu, terorizmu, organizovaného zločinu, ako aj všetkým kriminálnym fenoménom, ktoré sa týkajú ilegálnej imigrácie, ako môže byť obchodovanie s ľudskými bytostiami. Tieto priority spolu s bojom proti e, cyberzločinu boli potvrdené aj v novej stratégie internej bezpečnosti EÚ, ktorá by sa mala schváliť v budúcom roku. Talianské predsedníctvo vzhľadom e, na e, prípravu takéhoto dôležitého dokumentu podporila schválenie textu záverov Rady spravodlivosti z 5. decembra 2014 Vzhľadom na organizovaný zločin Taliansko navrhlo a získalo schválenie e, Rady e, spravodlivosti z 5. decembra textu záverov, kde sa hovorí o infiltrácii organizovaného zločinu do legálneho hospodárstva prostredníctvom vysledovateľnosti a monitoringu finančných tokov a e, berúc do úvahy predovšetkým verejné zákazky. Samozrejme je veľmi zlo, zložité organizačne zorganizovať celú túto oblasť a sledovať, ako sa realizuje organizovaný zločin a na to potrebujeme aj väčšie uvedomenie v EÚ, aby sme boli účinnejší a, a, a aj v pôsobení orgánov law enforcement. Podporilo sa vytvorenie Európskej operatívnej siete, aby sme bojovali proti mafiánskym kriminálnym organizáciám, vychádzajúc z uznesenia Rady spravodlivosti 5. december 2014. V rámci boja proti terorizmu a proti radikalizácii talianské predsedníctvo venovalo špecifickú pozornosť fenoménu zahraničných bojovníkov. 30. augusta 2014 rada žiadala eh, urýchliť opatrenia, aby sa zablokoval prítok týchto bojovníkov do Sýrie a Libie, tak my sme venovali maximálnu pozornosť tejto téme. Rada spravodlivosti diskutovala o týchto veciach na oktobrových a novembrových stretnutiach a prijala špecifické opatrenia a s vysokou prioritou. Ministri poukázali na to, ako treba optimalizovať kontrolu vonkajších hraníc v tomto zmysle, a to z krátkodobého hľadiska. A tiež chceme vylepšiť tento prístup z hľadiska strednodobého. Pokiaľ ide o informácie o zahraničných bojovníkoch, tak sa spustili viaceré systémy kontroly hlavne využitie systéma, systému SIS-2 a databáz Europolu. Ráda tiež zanalizovala možnosť lepšej e, súdnej spolupráce a odpovedia na tento problém. Aby sme čelili radikalizácii, rada schválila usmernenia stratégie EÚ pre boj proti radikalizácii a náboru. Toto je definícia. Tieto usmernenia sú veľmi dôležité práve v prípade týchto zahraničných bojovníkov a chcú a aktualizovať našu stratégiu z júna 2014. Prvé konkrétne aktivity v zmysle týchto usmernení sa už realizujú v členských štátoch, ktorých to e, dojma. Hm, a aby sme čelili radikalizácii na nete, tak 8. E, oktobra v Luxemburgu sme podporili a zrealizovali neformálnu večeru a stretnutie s významnými kolosmi netu, vychádzajúc z toho, že tieto významné netové spoločnosti sú veľmi dôležité pri organizácii spoločenstieva, keďže sa atakujú nielen vlády, ale aj národy a teda, že je potrebné nájsť nové spôsoby spolupráce pri rešpektovaní základných práv a teda spolupracovať s týmito firmami, ktoré pôsobia na nete. Talianské predsedníctvo venovalo veľkú pozornosť opatreniam proti terorizmu v rámci jednotlivých technických pracovných skupín a tak sme dosiahli vylepšenie fungovania našich prác. Zároveň by som rád zdôraznil, že hrozba je ešte stále vážna a ostáva nám veľa práce. Rada v spolupráci e, s úradníkom pre boj proti terorizmu bude naďalej monitorovať realizáciu týchto opatrení. Počas oktobrovej rady e, prebehla hĺbková diskusia o téme zahraničných bojovníkov, hlavne pokiaľ ide o usmernenia v dvoch témach a síce o potreba pokračovať v nastolených prácach, tak ako sa to urobilo v EÚ a lepšie pôsobenie a kontrola na zahraničných hraniciach plným využívaním systému SIS-2. Rada schválila 22 e, špecifických opatrení e, z júna 2013, tak ako ich predstavil koordinátor boja proti terorizmu a na základe nášho návrhu talianského predsedníctva došlo k zhodnoteniu cezhraničných jednotiek ad hoc pre boj proti e, týmto e, zahraničným bojovníkom a aby došlo aj k výmene informácií v tejto problematike. Tiež sme spustili projekt v spolupráci s Europolom, ktorý má vytvoriť európsku sieť kontaktných bodov antiterorizmu, ktorá sa týka len zahraničných bojovníkov. Mnohé európske krajiny e, zaujíma táto iniciatíva a bude sa s nimi podpisovať operatívny protokol. Tiež sme na rade prijali usmernenia pre implementáciu stratégie EÚ v boj proti radikalizácii a náboru e, teroristov. Záverom by som vám rád poďakoval za túto príležitosť. Je to pozitívny príklad spolupráce našich inštitúcií a som presvedčený, že budúcnosť EÚ bude vyžadovať čím ďalej tým väčšiu interakciu a spoluprácu medzi Európskym parlamentom a radom. Radová jediným cieľom môže byť len e, vybudovať slobodnejšiu a bezpečnejšiu Európu. Ďakujem za pozornosť. Eh, aggiungo eh, sul... Pán predseda, chcem len doplniť že na e, G7 v e, Peri v Paríži som neodpovedal na vašu otázku. Ide teda o neformálne stretnutie, e, ktoré sa 6. E, novembra konalo v Paríži e, a bolo by to skôr na kolegovi Kaznevovi, aby, aby teda informoval, takže nechcel by som zachádzať do oblasti, ktorá nespadá pod moju pôsobnosť. Ďakujem pekne aj za vašu veľmi komplexnú prezentáciu. 9 ľudí sa prihlásilo o slovo. Je to pomerne veľa zohľadom na čas, ktorý máme, takže prosím, žiadam vás o stručnosť, maximálne 2 minúty každý. No a na to, aby tlmočenie zodpovedalo vašim predstavám, musíte hovoriť pomalšie. Ako prvá pani Mecola. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, ďakujem pekne, pán minister, že ste prišli medzi nás a ďakujem za vašu prezentáciu. Ja sa budem sústrediť na pár eh, hlavných otázok a potom kolegovia zajdú ďalších detailov. Čo sa týka migrácie, ako ste povedali, tak Taliansko zohráva veľmi dôležitú úlohu pri záchranných operáciách v Stredomori, lete, bola operácia Mare Nostrum. To bola jednostranná operácia, ale teraz už bola ukončená pred jedným rokom. Po tragédii na Lampedúze Európsky parlament prijal veľmi dôležité uznesenie medzi politickými skupinami. Na no, toto uznesenie znamenalo cestu vpred, čo sa týka imigrácie a azylu. No a v tomto uznesení sme žiadali aby bol vypracovaný mechanizmus na základe objektívnych kritérií, ktorý zníži tlak na členské štáty, ktoré dostali najvyšší počet proporčne žiadosti o azyl, žiadosti o ochranu, čiže e, najvyššie čísla z hľadiska proporcionality. Mohli by ste nám povedať, aký pokrok sa dosiahol na rade v tomto bode, no a ďalej, čo sa týka relokácie, Vieme, že toto je veľmi dôležitý nástroj, ktorý pomôže členským štátom, ako napríklad Malte. Mohli by ste nás informovať o tom, či sa objavili nejaké zmeny v situácii prísluboch členských štátov, ktoré môžu pomôcť ďalším členským štátom. Viem, že isté zmeny na rade sa pred pár rokmi objavili, ale teraz máme pocit, že odvtedy sa nič nestalo. Po druhé, ste spokojní s reakciou Frontexu, e, keď začala operácia Triton. Myslíte, že to bude úspech v porovnaní s úspechom, ktorý no, dosiahla operácia Mare Nostrum? Všetci vieme, že operácia Triton bude úspešná len vtedy, ak členské štáty budú mať zdroje a poskytnú tie zdroje tak, aby táto operácia bola úspešná. Môžete nám povedať, či nejaký členský štát ustúpil. No a na záver, čo týka stratégie vnútornej bezpečnosti, keďže sa hovorí o prioritách, tom špecifických opatrení, ktoré sa dajú pridať. Mohli by ste nám povedať niečo, aké sú tieto opatrenia, čo sa týka narastu extrémizmu a radikalizácie? kde sa chcela spýtať na zahraničných bojovníkov, ale v vašom vystúpení ste už moju otázku zapovedali. Ďakujem. Ďakujem pekne, Mezola. A teraz nasleduje pani Činiči. Grazie, Ďakujem, pán predseda. A pán minister, ja vám ďakujem za eh, váš eh, teda presný popis eh, vašej práce v oblasti spravodlivosti aj vy ste poskytli kompletný obraz práce, ktorá prebehla počas talianského predsedníctva. v teda vašej oblasti. veci, ktoré sa uzavreli alebo ktoré potom budú ďalej postupovať e, e, ešte počas e, ďalšieho predsedníctva. Veľa som pracovala v oblasti ochrany eh, mladistvých, eh, preto ďakujem, že ste spomenuli tému eh, zahraničných maloletých bez sprievodu. Takže chcela som sa vás spýtať, či by ste nás nemohli bližšie poinformovať o špecifických eh, eh, veciach, ktoré sa prijali v ich súvislosti. Eh, vieme, že žiaľ Bohu je ich veľa na území nášho kontinentu, aj keď neexistujú presné odhady. Či už teda ide o ich, teda, teda pokiaľ ide o ich situáciu a žiado, aj žiadosti o azyl. Uh, No a pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi, myslím, že veľmi často samotní mladiství bez prievodu spadnú do teda rúk organizovaného zločinu a tak sa stanú zodpovednými za aj cezhraničné trestné činy závažnej povahy. Ďakujem veľmi pekne. In order to allow the Dva ďalší ľudia sa prihlásili o slovo. Na to, aby sme mali priestor na otázky, musíme uzavrieť teraz rečnícky zoznam, teraz Karol Skojo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán minister Alfano. Ja mám tri pripomienky. Poprvé, chcem poďakovať talianskému predsedníctvu za vykonanú prácu a ukáž- ukážkovú spoluprácu s parlamentom. Za druhé, Chcem poďakovať za pozornosť, ktorú ste venovali migračným tokom a situácii v Stredomorí a súhlasím s vami v tom, že treba mať globálny prístup k situácii v Stredomorí a k riadeniu migračných tokov, ale je treba tiež niečo urobiť preto, aby Stredomorie nebolo cintorínom Európy, tak ako povedal pápež naposledy v Štrasburku. No a po tretie by som chcel povedať, že som sklamaný z postoja rady z 5. decembra o zhodnotení Schengenu. Ja som očakával, že rada by mohla uľahčiť vstup do nového modelu, no a že prehlási maximálnu podporu inštitúciám, ktoré budú mať a posilnenú úlohu v tomto systéme hodnotenia. Ale rada urobila niečo iné rada sama seba pochválila za 15-ročné hodnotenie. Toto hodnotenie bolo disproporčné, nefungovalo. My sme sa zhodli na tom, že tu boli dvojité štandardy, že to hodnotenie bolo veľmi náročné. Ak nejaký štát chcel vstúpiť do Schengenu, no a Bulharsko a Rumunsko to veľmi dobre pocítili, ale potom, keď nejaký členský štát sa dostali do šengenského systému, tak je to iné. Takže z dokumentu rady sa mi zdá, že to je nejaký pokus eh, vráti sa späť. Späť, keď hodnotenie šengenského systému bolo len takou technickou záležitosťou a nie nástrojom spoločenstva. Mňa to jednoducho sklamalo, nie je to správne. Ďakujem pekne. Ďalšia je kolegyňa pani Schlein. Ďakujem pekne, ďakujem pánovi ministrovi eh, za jeho eh, správu. A ja som sa chcela spýtať eh, niečo k operácii Triton. Túto operáciu vítate. Určite ide správnym smerom zdieľať eh, teda zodpovednosť, eh, pokiaľ ide o výzvu, ktorá by sa nemala týkať iba krajín na hraniciach eh, Európskej únie, ale mala by to byť naozaj európska otázka. Ale sú s tým spojené aj mnohé obavy. Ako viete, táto operácia nemá k dispozícii tie isté prostriedky a tie, tieto prostriedky sú oveľa nižšie než tie, ktoré k dispozícii dalo Taliansko v prípade Mare Nostrum je tu aj téma hraníc operácie. E, nie je to tých 170 míl, ale iba 30. Tiež nie je jasný mandát Tritonu e, e, v ohraničení teda Search and Rescue v súvislosti s Mare Nostrum. A teda obavy má aj riaditeľ Frontexu v tejto súvislosti. Dopočuli sme sa tak, že po tom mesiaci, čo to funguje. Mohli by ste nám k tomu povedať niečo bližšie? A nemôžeme byť spokojní e, v súvislosti s tým, že by sa takto problém vyriešil. Myslíme si, že je tu riziko, že tu jednoducho sa budú ďalej e, e, topiť ľudia. Jednoducho už neuvidíme tých mŕtvych v tomto mori, ktoré sa stalo naozaj, naozaj cintorínom potrebujeme spoločnú azylovú e, politiku v Európe. Ďakujem pekne. Sleduje pani Spinelli. Buongiorno, ministro. E, zdravím vás, pán minister. E, mám akorát čas pýtať sa vás na jednu vec. Už to kolegovia nadniesli. Týka sa to Mare Nostrum a jeho náhradou operáciou Tritom. A Myslím, že niekto nám tu nehovorí e, správne veci. Vy tvrdíte ďalej, že Európa e, s Frontexom e, začala vyvíjať úlohy, ktoré už Taliansko nemohlo e, e, splňať samotné. Niečo je úplne iné hovorí riaditeľ Frontexu Klaus e, Röstler v e, svojom liste. E, hovorí, že má obavy v súvislosti s mnohými záchrannými eh, eh, zásahmi Talianska, ktoré sa dejú mimo eh, tých 30 morských míl, ktoré stanovila Únia. Nie sú to vraj koherentné kroky s operatívnym plánom a v budúcnosti žiaľ nebudú zohľadňované. Takže kto komu e, klame v, tejto smutnej, e, v tomto smutnom príbehu, pán minister? Chcel by som vás e, na konci talianského predsedníctva požiadať, aby ste nám to naozaj objasnili, aby ste to objasnili Frontexu, aby ste agentúre pripomenuli to, čo sa stanovilo koncom roka 2013, teda, že má kontrolovať nielen hranice, ale robiť aj hľadania a záchrany. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ďalším je kolegyňa Ferrara. Ďakujem, pán predseda. Zdravím pána ministra Alfána. A ja pre tým, ktorý tónu aj kolega Šlajna Spinelli už spomenuli túto tému, takže žiadam vás o e, bližšie informácie o teda e, kompetenciách eh, tohto, tejto operácie, hovoríte o vonkajších hraniciach. Eh, Európsky eh, parlament v Katani minulý mesiac organizoval stretnutie. Tam sa zúčastnil aj teda admirál talianského námorníctva Hovorilo sa tam, e, e, že čistá kontrola e, vonkajších hraníc by to mala byť, ale išlo tam aj o to, že je potrebné vykonávať operácie hľadania a záchrany je teda môcť e, zachádzať aj ďalej, než tých 30 e, teritoriálnych míl je možné robiť aj to hľadanie a záchranné operácie, takže poprosím vás o bližšie objasnenia. A tiež, e, ak by ste mohli objasniť niečo týkajúce sa procesu s kartum. A potom, pokiaľ ide o efektívnejšie riadenie migračných tokov a kooperáciu, s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu a UNHCR. Nie je jasné, z čoho majú pozostávať tieto projekty, kto bude e, konkrétne e, ich vykonávať, kto sa bude zaoberať možnými porušeniami ľudských práv. Takže požiadam vás o e, objasnenie tohto kartumského procesu ktorý e, sa teraz začal e, minulý mesiac. A k talianskému predsedníctvu, e, pokiaľ ide o vonkajšie hranice, mali ste sa zaoberať aj zlepšením systému teda podmienok, za ktorých u nás sa nachádzajú žiadatelia o azyl. Z Talianska sú známe škandály eh, eh, v infiltrácii mafie do týchto eh, centier, detencie žiadateľov o azyl a migrantov, takže Zajímali by ma informácie aj v súvislosti s, finančným, s finančnými prepojeniami v tejto súvislosti. Je naozaj zrejme, že treba naozaj bojovať proti tomu, ako kriminálne organizácie mafiozného typu eh, môžu využívať zúfalstvo žiadateľov o azyl. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Ešte pár kolegov je na rečínskom zozname. Ja by som vás chcel skutočne požiadať, aby ste sa obmedzili dokonca na jednu minútu, pretože inak minister nebude mať dosť času na zodpovedanie všetkých otázok, takže no, snažte sa sústrediť na jednu vec. Naše kolegyňa je pani Björk. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa budem snažiť vyjadriť to čo najstručnejšie. My na skupine GUE máme názor, že politika azylu pre utečencov Európskej únie vychádza zo zlého východiska, sústredíme sa na reprezie, namiesto na, na, na, toho, aby sme sa sústredili na zásadné otázky, totiž ako zlepšiť príjmanie v Európe. Máme kapacitu, ale potrebujeme na to dôstojný systém príjmania a to musí byť východisko v budúcnosti, keď budeme definovať našu otázku. Ja sa chcem sústre- spýtať ministra sa týka, alebo teda chcem sa spýtať na dve veci. Poprvé, my sme sa snažili a snažíme sa získať odpovede na dopady, avšak zatiaľ sme nedostali žiadne odpovede, takže koľko policajti zadržali a čo je s tými, ktorí, ktorých policia zadržala, čo sa s nimi stalo. Poslali ich naspäť, boli prepustení alebo ešte stále sú v držaní. Ďalšia otázka, o tom že hovorili kolegovia, to je chartumský proces. My sme veľmi kritickí, keď spoluprácu začíname tým a riskujeme tým, externalizovať hranice EÚ nepriateľným spôsobom. S tretimi krajinami nemôžeme spolupracovať tak, aby kontro- museli kontrolovať migračné toky. Je nepriateľné spolupracovať s diktátormi ako napríklad v Eritreji. A o tom by ma zaujímali informácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalšou je kolegyňa Weinberg. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán minister Alfáno. Ďakujem vám veľmi pekne eh, za vašu prezentáciu. Mám pár otázok a k tomu konštatovaní. Všetci sa zhodneme na tom, že treba bojovať proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. To spôsobuje obrovské procesy, eh, problémy. Otázka znie, ako sa to dá zakázať a ako sa, dá proti, ako sa to dá zastaviť. Myslím, že na vonkajších, ale aj vnútorných hraniciach sa musíme viac vynasnažiť. Vy ste hovorili o legálnych migračných cestách. To je často. My máme legálne cesty, kvóty, utečenci, sezónni zamestnanci a tak ďalej. Ďalej ste ešte povedali, že potrebujeme istú formu screeningu, na to, aby sa to rozhodnúť, priamo na mieste. Ako si to predstavujete? Budeme nútiť členské štáty prijímať vyšší počet migrantov, alebo ako by sa podľa vás mali rozdeliť? Vyzdvihneme utečencov na letiska a potom ich rozdelíme do Európy, alebo ako? U nás vo Švedsku je vlna pristahovacia skutočne veľmi vysoká a prijímame 25 krát toľko utečencov ako Taliansko. A ja rada by som si vypočula váš názor. A jordánsky minister, ktorý tu bol minulý týždeň, povedal, že treba pomôcť pre utečencov priamo na mieste. A myslím, že tým treba skutočne pomáhať. Ďakujem pekne. Ďalším je pán Škripek. Ďakujem pekne, vážený pán Alfáno. Otázka alebo odpovedám moju otázku, pána Orlandyho nebola úplne uspokojivá, takže pracujeme na smernici o rovnakom zaobchádzaní bez ohľadu na postihnutie, sexuálnu orientáciu alebo náboženské presvedčenie, čo je smernica o rovnakom zaobchádzaní, ale mnohí občania majú z toho strach, z toho, ako tento návrh bude prijatý, obmedzi ich slobody a práva, hlavne slobodu takto. No a E, ďalší majú obavy z vágneho znenia e, tohto dokumentu, ktorý ak bude prijatý, bude viesť k želaným interpretáciám. A moja otázka je, uvedomujete si viac ako 100 mimovládnych organizácií v celej EÚ, pos, pos, podpísalo list pre komisára, predsedu komisie Junckera, aby uh, zrušil príjímací proces. Eh, tejto smernice. na no čo sa týka tohto listu, čo radíte komisii a nadchádzajúcemu predsedníctvu, ak by spravili s touto smernicou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Fontána, teda pardon, pán Fontána. Ešte nie som zatiaľ slečná. Eh, ďakujem, eh, pán minister. Vítam vás medzi nami. Chcel by som sa spýtať, že či je tam teda rozdiel eh, medzi činnosťami Tritónu, pokiaľ ide o Mare Nostrum. Eh, aj kolegovia predo mnou sa vyjadrili k tejto veci. Mare Nostrum bola vlastne operáciou záchrany do veľkej miery. Treba však povedať, že pri tejto, eh, príležitosti, v tejto súvislosti bolo aj veľmi veľa smrti, prípadov smrti v Stredozemnom mori a um, v súvislosti s mnohými jednoducho nemáme žiadne stopy. A mnohí sú zneužívaní sexuálne v oblasti práce, e, e, mladistvých a podobne, a ešte aj horší osud možno mali. Takže aby už nedochádzalo k tragédiám, treba zabraniť tomu, aby sa teda história opakovala. Nebolo by teda vhodné zlepšiť, zmeniť úplne perspektívu a krajiny, z ktorých vychádzajú títo e, ľudia, prichádzajú, kde sú určité vojny. E, nebolo by e, dobré, aby sme pomáhali týmto ľuďom práve teda v krajinách ich pôvodu. Pýtam sa, pretože 80 týchto ľudí vieme, že pochádzajú z Líbie. A žiaľ, v Európe je niekto, kto má aj zodpovednosť za to, čo sa stalo v Líbii, takže ten, e, kto spôsobil takéto škody v krajinách ako Líbia a e, časti Sýrie. Bolo by dobre, keby aj z tohto pohľadu sa e, snažil ehm, vyriešiť teda príčiny tohto fenoménu, ktorý tu máme teraz. A pokiaľ ide o návraty ilegálnych migrantov, niektorí budú mať uznané právo pobytu u nás, iní, iní, iní nie. Takže mohli by ste nám ešte aj k tomu niečo povedať? Ďakujem pekne. Prosím o stručnosť. Áno, o tých eh, migračných tokoch, pán Alfanovi, ste hovorili o legálnych eh, migračných kanáloch. O tom sa hovorí aj v parlamente, ale skutočne aká je, aké je stanovisko rôznych členských štátoch k tomu, tejto dôležitej otázke a ako komplexný prístup eh, vrátane migračných kanálov. dôležité no a ďalšia vec, eh, v dokumente, ktorý sme dosiahli, dostali, hovoríme o resettlemente, ale súčasne sa hovorí, že sú členské štáty, eh, ktoré zdôrazňujú význam tohto, ale ďalšie štáty zvažujú a môžu spraviť len na dobrovoľnom princípe, ale to sa mne nezdá ako skutočný záväzok. Myslíte, alebo predpokladáte, chcete hľadať riešenie takto problému a aké riešenia zvažujete, ak vôbec nejaké. Ďakujem. Ďakujem a v neposlednom rade mám aj ja otázku. Ste hovorili o zhromažďovaní údajov PNR. Hovoríte, že rada sa tým stále zaoberá. Všeobecný prístup rady pre smernicu PNR je z roku 2012, no a tento rok v apríli uh, uh, Európsky súdny dvor rozsudok. No a moja otázka znie, ako bude rada zohľadňovať tento rozsudok a svoje rozhodnutie v zmysle tohto rozsudku politicky, ale aj právne. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo vám máte približne 10 minút. Tlmočníci nám dajú trochu viac času. A ako vy máte čas o pár minút dlhšie zostať, takže nech sa páči, máte slovo. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. Dávate mi 10 minút a, a otázok bolo veľmi veľa, takže budem sa snažiť byť stručný. Jednou tému sa zabrame viac než ostatnými a to je migrácia. Neexistuje jeden krok, ktorý by uh, sám o sebe mohol vyriešiť uh, taký fenomén, akým je teda eh, sprevádzanie, nelegálna migrácia. Existuje jedna stratégia a tej e, sa musíme venovať s našim maximálnym úsilím. Stratégia e, sa zaoberá kooperáciou medzi e, krajinami, tretimi krajinami v oblasti Stredomoria, operáciami Frontexu na mori a krokmi Európy, ktorá by mala byť schopná vízie pomocou spoločného azylového systému. Ak stratíme e, tú z dohľadu túto perspektívu, e, že to treba robiť spoločne, bude ťažké vedieť si predstaviť, že Európa bude schopná e, ustať takýto fenomén, ktorý nie je naliehavého charakteru. Žiaľ, Bohu je to fenomén tejto našich čias kontinuálny fenomén a venovať sa politiky, politike migrácií iba ako na, z pohľadu naliehavosti to nebude úspešné. Musím povedať, že v niektorých krajinách e, na druhej strane Stredomoria e, jednoducho dochádza e, k vojnám, k prenasledovaniu. Je tam nestabilita v Líbii a to spôsobuje že môžeme e, predpokladať, že téma migrácie e, bude aktuálna pre nás ešte e, dlho, tak ako tomu bolo aj v iných historických obdobiach. A preto parlamenty a členské štáty musia spolupracovať na všeobecnej vízii v tejto súvislosti Eh, pokiaľ ide o toto, budem, budem vychádzať z Kartumu. Myslíme si, že je toto úspechom nášho predsednice, pretože poprvýkrát sa nám podarilo na ministerskej úrovni zainteresovať vlády niektorých afrických krajín, východnej Afriky, afrického rohu, tak aby sme eh, si spolu sadli a diskutovali o obchodovaní s ľuďmi, boju proti eh, eh, prevádzačom a nelegálnej migrácii. A zabrali sme sa krokmi v budúcnosti a nejde tam iba o kontrolu hraníc. Týka sa naozaj globálneho prístupu. Chcel by som tu zdôrazniť dva prvky E, všetky pracovné hypotézy z katomského procesu vychádzajú z e, toho, že to musí byť na základe dobrovoľnosti. Každou pracovnou hypotézou je, že sa to majú zúčastní multilaterálne medzinárodné organizácie, že sa má pritom rešpektovať e, ľudské právo, to je základné východisko a z toho potom vychádza všetko ostatné, ale takýto je základ. Hranice to súvisí s témou Frontexu. Na to odpoviem všeobecne, pretože veľa otázok sa sústredilo na túto tému. Ja osobne som e, išiel do e, hangáru na Lampedúskom letisku, aby som si e, pozrel telesné pozostatky v tých e, niektorých vreciach a videl som tam v jednom e, vreci spolu matku a dieťa. My sme na seba naozaj prevzali bremeno zodpovednosti za e, určité kroky, bez toho, aby sme čakali, že budú konať najprv iní. A týmto my myslím Taliansko. Je to operácia, ktorá stála 9 miliónov ročne, trvala 12 mesiacov približne a Celkovo tam e, išlo 114 e, e, miliónov, desiatky tisícov ľudských životov sme zachránili. Nezachránili sme všetky, pretože podľa našich výpočtov 499 je mŕtvo, ktoré sme teda vylovili a viac než 1500 je sú, sú, sú nezvestní podľa teda toho, e, ako sa vyjadrovali zachránené obete. Takže sú to len odhady. Vychádzali sme len z toho, čo hovorili e, e, tí zachránení. Žiaľ teda nepodarilo sa zachrániť všetky životy. Téma hraníc to je jedna zo základných tém pre Európu budúcnosti, pretože Nepoznáme v histórii e, e, Úniu štátov alebo Konfederáciu štátov, ktoré ako Európa pomocou e, Schengenu by boli zrušili svoje vnútorné hranice a pritom by neurobili nejaké riešenie pre vonkajšie hranice. Takže to, čo sa dnes deje v strednom Stredomorí, s týmto súvisí a musíme sa zabrieť aj inými hranicami Európskej únie Takže treba naozaj sa venovať téme európskych hraníc. To je zásadne dôležité. Záchrany v moriach e, v rámci e, operácií Frontexu e, to nevychádza od rozhodnutia Frontexu, ale vychádza to z teda, námorného práva, rešpektovania ľudských práv. Nemôže tam byť nikto, kto by povedal, že keď niekto žiada o pomoc, že nie je možné vypočuť túto žiadosť, že je možné ju e, prepočuť. Námorné e, právo, e, teda zákon mora sú teda dôležitejšie, prevažujú nad akýmikoľvek inými zákonmi a teda nikto nemôže obísť takéto, takéto základné pravidla. Áno, hranica, eh, eh, hranice sú naozaj 30 míl eh, od teda pobrežia a keď príde nejaké volanie o záchranu, nikto nemôže ho ignorovať. Od dnečka, odkedy teda bolo, bola uzavretá operácia Mare Nostrum a začalo sa obdobie phasing out a stiahovanie sa teda určitých talianských lodí na šengenskú hranicu a všetko sa to ukončí koncom tohto roka, odkedy teda začala operácia Triton a ukončila sa operácia Mare Nostrum, tak ako sme ju poznali. A teraz osťahovaním sa určitých letí 3626 ľudí bolo zachránených. Taká to je pravda. Potom nikto E, nemôže dôverovať e, slovám. Všetko, čo sa týka týchto rozhodnutí, je e, napísané na papieri týchto organizácií, ktoré sú viazané transparentnosťou. Nemôže tam byť nejaká hra so slovičkami na túto tému. Diskutoval som o téme stratégie s africkými krajinami. Hovoril som teraz o mori a teraz hovoríme o Európe. Tu je problém e, e, resettlement. E, je to veľmi citlivá téma a je to téma, ktorá kladie Európu pred témy zodpovednosti a solidarity spoločne. To sú dva piliere, ktoré tu stoja spoločne a súvisia jeden s druhým. Jeden bez druhého neudrží konštrukciu Európy. Solidarita a zodpovednosť vš nás všetkých musia tu byť pri tejto téme obzvlášť ak e, chceme e, bojovať proti tej najmakabrej, e, makabrnejšej cestovnej kancelárii týchto čias. Ehm, tam, musíme tam na tej druhej strane, na začiatku tejto strašnej cesty bojovať, bojovať proti tomu, aby vrahovia mohli predávať tieto svoje strašné cestovné lístky. E, tam v Afrike musíme začať konať a tam je ale prvá polovica. Druhá polovica sa musí zrealizovať, ak Európa bude schopná prevziať e, svoju zodpovednosť. A toto súvisí s odpovednosťou Európskeho parlamentu, e, šéfov, štátov a vlád, všetkých európskych orgánov, Takže e, dôležité bude to, čo sa udeje v rámci e, spoločného európskeho azylového systému. A toto implikuje aj jednu obzvlášť citlivú záležitosť, ktorú spomínala pani Kiniči, a teda um, e, maloletí bez sprievodu. Zaoberali sme sa návrhom komisie, ktorá má meniť ustanovenia dublinského rozhodnutia v súvislosti s maloletými bez sprievodu. Chcem zohľadniť aj to, čo je v rozhodnutí súdu, aj v návrhu komisie. Treba, chce, treba pripomenúť teda aj rozhodnutie súdu 648 eh, lomeno 11, eh, kde sa riešia záujmy eh, maloletých. A, spomín, a sme teda v kontakte s spravodajkňou Wikström, aby sme tu mali bližšie informácie o prístupe rady, pretože rada si želá, aby bolo možné čo najrychlejšie začať e, e, trialóg s Európskym parlamentom a chceme e, zabezpečiť dohodu, ktorá by ochraňovala záujmy maloletých bez sprievodu za každých okolností. Vicenda, che mi è stata... Pokiaľ ide o otázku predsedu k PNR, súdny dvor, rada a tak ďalej. A stanovisko rady aj na poslednom stretnutí je jasné, že očakáva sa na rozhodnutie a rada nemôže byť e, v tomto prístupe neflexibilná a zdôraznila sa vôľa čo najviac spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sa dosiahol kompromis a pozor, kompromis tohto historického momentu a kompromis sa týka rovnovážneho bodu rovnováhy medzi slobodou pohybu, ochranou osobných údajov a bezpečnosťou. Ide o tieto hodnoty, ktoré sú v hre. Samozrejme, každá z nich má svoju úlohu. A teraz je úlohou parlamentov, e, že vyberieme si len jednu z týchto hodnot a pošliapeme tie ostatné, ale musíme nájsť tú správnu rovnováhu a nemôžeme postaviť e, teda jednu tú hodnotu z oči voči ostatným. Pokiaľ ide o Líbiu, tak ako sa pýtal pán Fontána, potvrdzujem áno, Líbia by mala ostať prioritou medzinárodného spoločenstva. A to potvrdzuje aj fakt, že nemôže existovať len prístup ministrov vnútra, ak nemáme integrovanú stratégiu spolu so spoločnou zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ. Pán Kojeďo, ďakujem vám za uznanie našej práce za talianského predsedníctva e, k Schengenu. Dokument, ktorý rada schválila, uznáva, že prebieha jedna fáza a musíme sa poučiť z predchádzajúcich skúseností, aby tento Schengen bol účinnejší a bližší k európskym občanom, pretože nemôžeme e, zabudnúť aj na tie e, šedivé zóny, ktoré existujú. Bola to aj otázka viaceré otázky. K témam legálnej migrácie. Kolegyňa Dali, toto je ústredná téma paralelne spoločne s ilegálnymi a neregulárnymi tokmi imigrácie a spolu s týmito obchodníkmi, s ľudskými bytostiami, my sa musíme sústrediť na legálne toky migrácie. Urobili sme to počas nášho pol roka predsedníctva e, našim konaním a našimi rozhodnutiami. Ja si myslím, že to je úloha, ktorú by mala prebrať malo prebrať aj lotišské predsedníctvo a to veľmi rozhodne, lebo takto už e, aj ohlásili vo svojich e, zámeroch na poslednej rade. Myslím, že som odpovedal na všetky otázky a že som vyčerpal tých 10 minút. Ospravedlňujem sa, ak mi nejaká otázka e, unikla alebo nejaký detail z nej. Keď sa pozerám do tých mojich poznámok, myslím, že som odpovedal na všetko. Ďakujem. E, e, e, Pán predseda, ak som neodpovedal na niečo, môžem písomne odpovedať na nezodpovedané otázky. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Ospravedlňujeme sa aj za to, že končíme neskôr, že sme viac času, ako sme mali. Myslím, že program predsedníctva bol veľmi ambiciózny. Dnes sme dosiahli výsledky a ak sú ďalšie otázky, ste radi zodpoviete, budete pracovať v našej práci, ale predsedníctvo samozrejme dostane Lotyšsko. Toto je posledné zasadnutie tento rok, takže všetkým vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem sekretariátu, aj tlmočníkom, ale aj poslancom, všetkým ostatným. Želám vám všetkým príjemné sviatky a dovidenia v budúcom roku.